Dear colleagues, probably it is time to... Kolegyne, kolegovia, myslím, že je čas začať a začneme okamžite s prvým bodom nášho programu. Je to prijatie programu. Ak nie sú žiadne e, pripomienky, tak to môžeme prijať bez úprav. Mám niekoľko znam bodu 2, ale teda v rámci bodu 2. Poprvé, že sa uskutoční mimoriadne zasadnutie výboru NV v Štrásburgu, e, aby sa uskutočnila výmena názorov v, s podpredsedom komisie Timmermansom o sociálnom rozvoji. Dnes máme tlmočenie do 20 jazykov a na aplikácii e-meeting nájdete všetky dokumenty dnešnej schôdzi. No a teraz môžeme prejsť k hlavnému bodu nášho dnešného programu, a to je výmena názorov s podpredsedom Európskej komisie Marošom Ševčovičom, zodpovedným za energetickú úniu a strategický rámec pre energiu a energetiku. Najskôr by som rád privítal podpredsedu Ševčoviča na no jeho prvej návšteve výboru Envy, odkedy nastúpil do funkcie komisára, ktorý zodpovedá za energetickú úniu. 23. oktobra Európska rada prijala závery k klimatickému a energetickému rámcu. No a závery rady sa zameriavajú na význam dosiahnutia plne fungujúcej, plne fungujúceho, prepojeného vnútorného trhu s energiami a potrebu znížiť energetickú závislosť a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Tieto priority sú reflektované v pracovnom programe komisie na rok 2015 a naša dnešná výmena názorov sa bude sústrediť na prvú iniciatívu v rámci priorita 3 eh, a to je dolná energetická únia a boj proti klimatickým eh, zmenám a politika v tejto oblasti, eh, ktorú, ktorý komisia chce prijať 25 februára strategický rámec sa bude zameriavať na nasledujúce kľúčové aspekty energetická bezpečnosť, konkurencieschopný trh s energiami, energetická účinnosť, dekarbonizácia e, energetického mixu EÚ e, s cieľom, aby Európska únia bola jednotkou v oblasti obnoviteľných energií a inovácií. Tešíme sa na detaľnejšiu výmenu názorov s, komisio, s komisárom rovnako dôležité pre našu politiku v oblasti klimatických eh, zmien, je eh, prijatie legislatívneho rámca na obdobie po roku 2030, eh, aj ETS, aj sektor mimo. No a predovšetkým sa komisia musí sústrediť a svoje snahy sústrediť na prípravu pozície klimatickým zmenám na konferenciu v Paríži. Tešíme sa na diskusiu o pokroku v týchto otázkach ďalej prepojenie účinnej environmentálnej politiky. Netreba, na to netreba zabúdať. Ako viete, tento výbor e, veľmi znepokojuje, znepokojujú dopady znečistenia vzduchu. A preto e, budeme pracovať s, s komisiou, aby sme prijímali kvalitnú legislatívu, ktorá je právne záväzným cieľom 7. rámcového akčného programu a priorita pre európskych občanov. V tomto kontexte by sme sa tiež radi dozvedeli niečo o plánoch komisie, oznámených v kontexte pracovného programu komisie na rok 2015, o modifikácii a redukcii niektorých eh, znečistujúcich látok, ktoré do... znečistujú vzduch. Eh, tešíme sa na výmenu názorov eh, s komisárom na všetky tieto témy, no a preto mu dávam slovo na úvod hneď. Nech sa páči. No a rád by som chcel poďakovať eh, poslancom národných parlamentov, ktorí sú tu a ďakujem im za návštevu výboru Envy. Ďakujem vám za vašu dnesnú, dnešnú účasť. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Lavia, kolegyne, kolegovia e, z Norska, ďakujem vám za pozvanie, aby som dnes prišiel a navštívil toto mimoriadné zasadnutie výboru Envy, pretože to mi umožňuje podeliť sa s vami o niektoré myšlienky o tom, ako sa pripravujeme a ako finalizujeme rámec, ktorý by sme vám chceli predložiť koncom februára. No a preto si veľmi vážim váš záujem o energetickú úniu. Včera Ja som sa zúčastnil diskusie na výboru, výbore E3. To bolo veľmi užitočné, pretože ja som vám neprišiel len predložiť eh, moje nápady, ale prišiel som si vypočuť vaše názory, vaše stanoviská, myšlienky o tom, aké by mali byť hlavné priority energetickej únie v Európe a myslím, že to nám umožní veľmi plodnú výmenu názorov a dobrú diskusiu viete, energetická únia sa pokladá za jeden, za jednu z hlavných priorít novej komisie, e, novej Junckerovej komisie a preto som veľmi rád, že sa uskutočňuje dnešné zasadnutie. E, je to veľmi aktuálne, keďže máme pre sebou ešte stále pár týždňov do 25. februára, čo je dátum, kedy máme prijať balíček o energetickej únii. Viem, že niektorí z vás pracujú na písem, písomných eh, príspevkoch, tešíme sa na ne, ale tiež eh, budeme veľmi radi eh, z vašich ústnych pripomienok dnes alebo v ďalšom priebehu konzultácií, ktoré sa uskutočnia s niektorými z vás a ktoré sa uskutočnia tiež v Ríge. Vážené poslanky, vážení poslanci, keď prezident, predseda Európskej komisie, predkladal plán, ako Európska komisia chce zmeniť svoj prístup, tak zdôrazňoval, že musíme sa viac venovať tým veľkým veciam. A veľké veci sú politiky, ktoré majú závažný dopad na životy občanov v Európskej únii. Je to zaistenie ceny kúrenia a vykurovania bytov, aby boli dostupné e, pre všetkých, aby boli stabilné aj napriek geopolitickým nestabilitám vo svete. Je to o tom, aby naše spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov mohli nakupovať energiu za konkurencieschopné ceny a boli skutočným motorom rastu a tvorby nových pracovných miest. Ale dôležité v tomto ohľade je aby tie šikovní ľudia z Helsinga alebo Sporta mohli sa uplatniť v Európe a nešli do USA alebo v Číny, pretože chceme, aby Európa zostala lídrom v tejto oblasti. Je to tiež o, o tom, aby sme mohli e, zaručiť, že moje deti v Bratislave, vaše deti v Bruseli alebo v Berlíne a deti našich detí e, nikdy nemuseli platiť cenu za environmentálne chyby predchádzajúcej generácie. Tento cieľ je možnosť nie veľmi ambiciozne, ale sú dosiahnutelné a teraz je tu e, politická klíma, aby energetická únia sa dala do pohybu. E, súčasná, e, súčasný návrh a vzťahy problematické veci, hlavne na východnej hranici, energetickú bezpečnosť Európskej únii zaradili ešte vyššie Eh, medzi prioritnom programe rozhodnutie Európskej rady o energetickom rámci na rok 2030 otvorili možnosť pre ambicióznu dohodu v Paríži. Je to problematika, ktorú sledujem s veľkým záujmom a viem, že veľkú časť diskusí budeme venovať tomu, ako dosiahnuť dobrý výsledok v Paríži a ako eh, treba implementovať všetky povinnosti a prijaté eh, v rámci cieľov do roku 2030. Rokovania v Ríme boli veľkou výzvou, ale Európa dokázala vystupovať jednotne a vidíme, že ďalší globálni lídry ukazujú pozitívne, pozitívny posun čo nás naplňa optimizmom pred komisiou v Paríži. No a samozrejme máme novú komisiu, ktorá bude presadzovať odolnú energetickú úniu vo svetle politiky klimatických zmien. Už sme vám predstavili investičný balíček Junckerovej komisie, ktorý má odblokovať finančné prostriedky aj v energetickej oblasti, aby sa podporili nové environmentálne projekty. A myslím, že toto všetko ilustruje novú atmosféru, v ktorej sa nachádzame. Ilustruje to determináciu komisie pri dosahovaní týchto cieľov a preto myslím, že máme reálnu šancu dosiahnuť zmeny a mám reálnu šancu spraviť obrovský krok vpred a myslím, že musíme spolupracovať na to, aby sme túto príležitosť využili. Dámy a páni, myslím, že v rámci diskusie treba byť tiež úprimný a, treba povedať, že aj napriek významnému pokroku, ktorý sme v predchádzajúcich rokoch dosiahli, treba jasne povedať, že naša súčasná energetická politika je neudržateľná v každom zmysle slova. Ceny ropy sú veľmi volatilné, spôsobujú špekulácie v krátkodobom hľadisku a nepredvídateľnosť z dlhodobého hľadiska. Skutočnosť, že väčšina energie je poza hranic EÚ, hlavne z tých krajín, kde sa využíva ju dodávky energie ako nástroj moci, tak to veľmi komplikuje našu situáciu. Keď sa pozrieme na graf, vidíme, ako závisíme od dovozu, ako je to konštantné, alebo má to rastúcu tendenciu za ostatných niekoľko rokov. No, okrem toho myslím, že treba byť úprimný a uznať skutočnosť, že naše energetické systémy sú fragmentované na 28 národných systémov. Niekedy nie je dostatočne integrované do energetického systému. Keď sa pozrieme na túto mapu, na tento obrázok, vidíme, aké rôzne politiky existujú, čo sa týka mechanizmov kapacít v Európe, ako sú rozdielne, alebo aké rôzne prístupy máme, či to bolo kvôli podpornému systému pre obnoviteľné zdroje. Stojí to veľa peňazí, existuje viacero čísel, to posledné, posledné na Svetovom ekonomickom fóre, ak by sme hľadali riešenia od prvého momentu, tak sme mohli ušetriť 140 miliárd eur. A to je veľké číslo, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by sa dal zreformovať náš trh, ako hľadať európske riešenia. Je to predsa rozumné ušetriť peniaze a ušetriť energiu, čo prináša len pozitíva. A ďalej musíme byť úprimní, že keď dnes prídeme domov, tak pre väčšinu z nás je jasné, že očakávame, že všetko v našich domovoch funguje. Že naše ubytovanie, na kúrenie, máme teplú vodu a všetko funguje. Bohužiaľ viete, že toto tak nie je pre všetkých Európanov, pretože ak sa pozrieme opätovne na tento obrázok, pre 10% z domácnosti zažíva energetickú chudobu. To znamená, že sú domácnosti, ktoré si nemôžu dovoliť platiť za energie, za kúrenie, a majú veľmi náročnú, sú vo veľmi náročnej situácii, pretože si nemôžu dovoliť niečo, čo bolo možné pred eh, istým časom a čo v Európe sa požadu, považuje za jeden zo, jednu zo základných služieb, ktorú by sa mal, mala dovoliť každá domácnosť. Európske spoločnosti čelia, čelia cenám plynu, ktoré sú trikrát vyššie ako v USA. To je tiež obrovská záťaž eh, na hospodárstva, keď hovoríme o priemysle, tak je medzi top desiatimi spoločnosťami na solárnu energiu ani jedna nie je európska. Na tomto obrázku vidíte, kde sa nám darí, kde zaostávame. No, je to vývoj batérií a možnej kapacity, pretože pokrok v týchto oblastiach je jeden, jedna z hlavných podmienok inteligentných sietí, podpora elektrifikácie, podpora priemyslu a tak ďalej. Okrem toho to tiež treba úprimne povedať, že príliš veľa energie sa plitva. Nepodarilo sa nám vybudovať nízkouhlíkové, nízkouhlíkové spoločenstvo. No, to názor, ktorý majú mnohí aktéry od zelených MVOčiek až po veľké priemyselné spoločnosti a som si istý, že aj mnohí z vás na výbore majú ten názor. Ja, ako som povedal počas môjho vypočutia, tak eh, pracujeme na pláne Energetickej únie, ktorým chceme čeliť väčšine víziev, o ktorých som hovoril. Rád by som založil energetickú úniu na piatich eh, hlavných vzájomne prepojených dimenziách do konca februára by sme chceli navrhnúť konkrétne aktivity a opatrenia v každej oblasti. Prvá dimenzia, potrebujeme zlepšiť eh, istotu dodávok. Európska únia je najväčším dovozcom vo svete a dováža eh, energiu v hodnote 400 miliard eur každý rok, no a zníženie závislosti si vyžaduje rôzne opatrenia od eh, energetickej účinnosti, lepšieho využívania zdrojov. Tiež treba diversifikovať zdroje a zdroje dodávok energii, no a musíme sa poučiť zo situácie v súvislosti s južným prúdom. Treba, aby kontrakty boli transparentnejšie a spolu e, s vysokou predstaviteľkou Federico Mogherini e, musíme vytvoriť asertívnejšiu a koherentnejšiu energetickú diplomáciu na úrovni celej EÚ. Druhá dimenzia, ktorú vám navrhujem, je zameraná vybudovanie jedného, jednotného, konkurencieschopného trhu s energiami. Potrebujeme trh, kde by energie mohli slobodne prúdiť No a musí to zabezpečovať konkurencieschopné ceny z ohľadom na sociálnu oblasť a životné prostredie. A treba odbúrať bariéry medzi členskými štátmi. Ako viete, nestane sa to e, zo dňa na deň. A treba vybudovať silnejšie regionálne, regionálnu korup- spoluprácu. No a na základe diskusiu e, s predstaviteľmi obcí, so starostami, tak viem, že energetickú úniu vybudujeme len s aktívnym zapojením obyvateľov miest a obcí, inteligentných obcí, pretože musíme vedieť, ako napojiť, napojiť obce do tohto partnerstva a systému, lebo len vtedy sa nám podarí dosiahnuť e, tú transformáciu, ktorú Európa potrebuje. Tretia dimenzia e, to je zvyšovanie energetickej účinnosti. Ako viete, najčistejšia energia je tá, ktorú nepoužijeme. E, zni- znižovanie spotreby znamená menej znečistenia, nižšie faktúry a lepšie využívanie našich zdrojov. Zlepšenie energetickej účinnosti prospieva energetickým dodávkam konkurencieschopnosti a prosperite. No a v centre musia byť spotrebitelia. Všetky štúdie ukazujú, že spotrebitelia môžu benefitovať z trhu a zlepšenej energetickej účinnosti. To sa týka budov, dopravy, produktov, každodenného života našich obyvateľov. To tiež veľké inovácie, ale tiež e, to znamená e, veľké podnikateľské možnosti. Dovolte mi e, povedať jednu vec. na, dovolte mi povedať niečo z dvoch stretnutí. Na prvom sa jasne ukázalo, že 90% je energeticky účinných. A na druhom stretnutí s zástupcami penzijných fondov mi títo povedali, že oni reprezentujú aktíva v hodnote 1 triliónu eur a oni hľadajú dlhodobé investície do zelených projektov, do obnoviteľných zdrojov. Oni potrebujú regulačnú stabilitu, dobré projekty a budú veľmi radi, ak budú môcť investovať. Takže je tu dopyt, aj investori majú záujem, a musíme pospájať jednotlivé body a predložiť dobré návrhy na európskej úrovni, čo uľahčí tento, tento proces a bude sa to môcť stať a bude to môcť zvýšiť efektivitu v Európe. A štvrtá dimenzia by mala byť zacielená na to, ako môžeme znížiť produkciu energie, respektíve tá, ktorá zne, produkuje znečistenie, tým, že budeme sa sústrediť na dekarbonizáciu. Sme na ceste e, na tom pláne do Paríža a toto vlastne má viesť k energetickej únii. V októbri sme prijali záväzné ciele, pokiaľ ide o zníženie domácich e, skleníkových emisí o 40%. No to vytvorilo dynamiku, ktorá by nemala byť opomenutá. Hovoril som o tých ťažkých rokovaniach v Lime, kde môj kolega pán Kanete skutočne urobil výbornú prácu na to, aby tá európska vlajka bola vysoká, koordinoval vlastne európsku delegáciu. Takže poprvýkrát môžeme povedať, že Európa hovorila jedným hlasom a ja si myslím, že si zaslúži veľký obdiv za to, že takéto európske stanovisko prezentoval takto jasne a že sa mu podarilo dosiahnuť tie finálne ciele, ktoré utvorili možnosť dosiahnuť dobrú dohodu v Paríži. Ja si myslím, že diplomácia jeho diplomatická snaha je jedna vec, ale na druhej strane musíme splniť aj svoje úlohy tu doma. A preto by som skutočne chcel apelovať na všetky zúčastnené strany, aby prijali ambicióznu dohodu, pokiaľ ide o rezervu trhovej stability, na to, aby práca mohla pokračovať, predovšetkým pokiaľ ide o revíziu ETS my vieme, že máme určitú časovú tieseň, že sa všetci snažíme dosiahnuť dobré výsledky, pokiaľ ide o rokovania, ale čím skôr sa dohodneme o tejto stabilite, uh, eh, rezerve trhovej stability, čím skôr sa nám to podarí završiť, tak to bude dobrý argument na to, aby sme z voči všetkým partnerom mohli postupovať takýmto zlepšeným spôsobom. Podľa môjho názoru to potom celé vyústi do tej parížskej dohody. Ako predseda Juncker povedal, energetická únia by mala by byť e, svetovo prvá, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie. To znamená okrem iného, že musíme zrýchliť naše úsilie, pokiaľ ide dekarbonizáciu dopravného sektoru a, a znížiť predovšetkým skleníkové emisie. Dovolte mi záverom sa venovať piatej dimenzii táto piatá dimenzia vychádza predovšetkým o zlepšenie obdoviteľných energií, pokiaľ ide investície do výskumu a inovácie, pretože ďalšie investície do oblasti výskumu a inovácie sú kľúčové, a to nielen pokiaľ ide o alternatívne druhy energie, ale pokiaľ ide o zníženie spotreby našich súčasných aktivít, ktoré sú priamo napojené na spotrebu energie takýto technologický predvoj z našej strany by vytvoril nový export, veľký export a priemyselné pre, príležitosti, ktoré budú viesť k vytváraniu pracovných príležitostí. Takže Vážení poslanci, poslanky, toto bolo 5 dimenzií, ktoré som tu prezentoval. Dúfam, že to je holistický prístup naprieč všetkými oblastiami, ako je doprava, životné prostredie, konkuren- hospodárska súťaž, polnohospodárstvo a priemyselná politika. Takisto by som chcel povedať, že nie som to iba ja, ktorý pracuje na tomto projekte, pretože máme veľké množstvo generálnych rejiteľstiev, komisárov, ktorí pracujú na tomto spoločnom úsilí, takže dúfam, že keď sa koncom februára pred vás postavíme, tak budeme mať výsledok pred sebou spoločnej prierezovej e, súčinnosti a spolupráce, ktoré budeme môcť predložiť. Budú tu návrhy, ktoré vlastne boli zapracované z viacerých oblastí, ktoré vlastne pokryjú to úsilie komisárov v snahe spolupracovať ako tým a dosiahnuť dobré výsledky. Takže v rámci tohto obmedzeného časového priestoru by som vás nechcel nejako zaťažovať ďalšími detailami, pretože si myslím, že čo potrebujeme je predovšetkým dobrá diskusia a musíme vytvoriť aj dobrý priestor na to, aby sme mali možnosť navzájom sa počúvať a počuť vaše pripomienky. Ja viem, že vás zaujíma predovšetkým jedna oblasť, takže dovolte mi záverom venovať sa práve z oblasti governance. Ja si myslím, že tu všetci súhlasíme, že energetická únia vyžaduje aj určitú dôveryhodnosť dôveriadný správny systém a ja som si pozorne prečítal list, ktorý niektorí z vás prezentovali predsedovi Junckerovi, môj kolega alias Kanete, teda bolo to adresované aj jemu, aj mne. Boli ste Častokrát som bol tu v parlamente v predchádzajúcej funkcii a ja beriem na vedomie vaše obavy a uvedomujem si, že parlament je jeden z legislátorov a musí zohrávať kľúčovú úlohu v procese e, vytvárania energetickej únie. A práve preto by som vám chcela slúbiť už teraz, že hneď ako budú stratégie energetickej únie prijaté na úrovni kolégia, zhruba o mesiac, tak v prvom rade prejdem z toho kolegia tu do parlamentu, aby som prezentoval prvú rámcovú stratégiu vám poslancom Európskeho parlamentu. A nielen, že ju teda budem prezentovať, ja vás budem žiadať aj o vašu podporu, o to, aby ste si osvojili tento projekt, pretože som hlboko presvedčený, že e, s vami môžeme tú energetickú úniu pretaviť do skutočnosti a že sa nám podarí tento proces úspešne završiť v pozitívnom slova zmysle, aby sme mali konkrétne výsledky pre našich občanov. Ďakujem vám veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujeme veľmi pekne aj vám za vaše veľmi obohacujúce e, úvodné slova a teraz môžeme prejsť k prvým otázkam. Koordinátorov, teraz požiadam koordinátorov, aby rešpektovali rečnícky čas. Začne Peter Líze. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán podpredseda, ďakujem vám za váš prejav a najmä za vaše e, záverečné slova, kde ste vyzdvihli e, význam Európskeho parlamentu. A tu mám otázku, jak si k dovysvetleniu vy ste hovorili, že spomínali ste Ježi, Ježiho Buska a ďalších a hovoríme, že máme veľké obavy e, z toho dôvodu, že nie len možno na rade, ale pravdepodobne aj v komisii sa zvažuje nová stratégia e, na dosiahnutie cieľov 2030 a že sa už neopiera o smernice, ktoré sa prijímajú v riadnom legislatívnom postupe, ale na základe novej správnej štruktúry v starej komisii existoval dokument, kde sa hovorilo, že Európsky parlament, ako aj ostatné zúčastnené strany tam musia byť zohľadnené a zapojené. Nám to však nestačí. Je dobrým signálom, keď je tam parlament uvedený je, ale ak parlament nebude spolu zákonodárcom, a pretože tam nebude návrh smernice, napríklad mm, smernica pre obnoviteľné zdroje, tak to v nás vyvolá veľké obavy. Nejde tu iba o otázku, ktorá sa týka nášho výboru ITRE, ale týka sa to celého parlamentu. E, bolo by to prvýkrát, čo by sme spadli z úrovne spolurozhodovania na úroveň medzivládnu. Neviem si predstaviť, že vy alebo Jean-Claude Juncker by to mohli nejak obhájiť alebo zastávať. Pýtam sa, zmení sa to, bude tam roz, spolurozhodovanie, a ďalej, keď ste hovorili o energetickej účinnosti, tak Jean-Claude Juncker vo svojom e, prejave k tomuto prijal jasné e, stanovisko a pán komisár Kanete povedal, že chce mať smernicu aj po roku 2020 a nejaké záväzné predpisy a ja sa teda pýtam, ako to vidíte vy. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, za to, že ste stanovili také kľúčové piliere, ako by tá energetická únia mala vyzerať. Hovorili ste o niektorých kľúčových slovách, ako napríklad dôvera. A ten súčasný stav e, komisie, tam ste vo výbore pre životné prostredie, tam sme sa trochu hnevali ohľadne niektorých aktivít, neaktivít, E, išlo tu o odpadové hospodárstvo, takže môžeme pozdraviť pána Timmermansa. Takýmto spôsobom sa jednoducho dôvera nebuduje. A skôr takým spôsobom, ako ste to urobili vy, že sa snaží človek diskutovať, že sa snažíme stanoviť určité piliere a potom sa snažíte získať aj dôveru, nie len pokiaľ ide hospodárstvo, ale v ostatných oblastiach, aby sme na konci dňa mali určité investície. Takým spôsobom sa postupuje, iba takým sa vytvárajú pracovné príležitosti, iba takýmto spôsobom sa energetická únia môže budovať, keď sa získajú potrebné peniaze. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ako ste sa ako ste uviedli vaše úvodné slova vy. Ako povedal pán kolega Líze, pokiaľ ide o tú správu, ten model o správe, ale pokiaľ ide o road to Paris, ja si myslím, že tu potrebujeme určitý šiestý zmysel, pretože to, čo sa týka vás, vy častokrát na diplomatickom parkete veľmi dobre sa dokážete prezentovať, dokážete rokovať, a v tomto zmysle by som vás chcel požiadať, aby sme celkom jasne mali vysvetlené, že kto vlastne na konci bude určovať taktovku a bolo by dobre, ak by to bol podpredseda Európskej komisie, pokiaľ ide o Road to Paris, aby inter- medzinárodní partnery celkom jasne vedeli, že kto to bude, aby to nebolo rozčiepené medzi viacero ľudí. Takže energetická únia je podľa môjho názoru veľmi úzko spojená s klimatickou politikou a to by malo byť možno ešte užšie prepojené a popísané, aby všetci aktéry vedeli presne, že kam sa to uberá. A pokiaľ ide o ceny plyn, e, prúdu, e, akceptácia v, v očiach verejnosti e, sa zníži vtedy, keď jednoducho sa dosiahnu ceny za elektrínu také, ktoré už nebudú akceptovateľné, že si nebude môcť človek dovoliť. Takže možno by bolo dobre, ak by komisia poukázala na niektoré mobily, ako napríklad contracting, kde by išlo o splácanie určitých pôžičiek a aby napríklad splácanie úrokov e, boli, bolo umožnené e, tým prostredníctvom toho, čo ušetríme vidíme, ak, ak, na akej úrovni máme v súčasnosti úroky, aby sme jednoducho pomohli predovšetkým tým, ktorí v súčasnosti trpia na energetickú chudobu, aby sme pomohli práve týmto ľuďom, ale aj ostatným častiam spoločnosti. A podľa môjho názoru bude veľmi dôležité nasledovné, pokiaľ ide o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, aby sme mali inteligentné siete, aby sme mali infraštruktúrne projekty, ktoré budú cezhraničného charakteru, aby jednoducho a teda pre mňa je veľmi dôležité, neviem pochopiť, že niektoré krajiny, napríklad moja krajina, má určité štyri zóny, keď je v jednej časti veľa energie, v druhej časti krajiny menej energie, tak sa to do štyroch zón jednoducho rozdelí a sa to vyváži. Prečo to nemôže byť v celej Európskej únii, aby sme tu mali jednu takú spoločnú zónu? A už končím, pretože už vidím, že pán podpredseda si zapísal otázky, takže vopred ďakujem za odpovedanie týchto otázok a ďakujem aj za prezentáciu. Ďakujeme veľmi pekne, Matias. A teraz za ECR dostane slovo pani Gerling. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Moja otázka nasleduje na tie úvodné slova ohľadne obnoviteľných zdrojov, to je to, čo sa chcem spýtať. Predovšetkým, pokiaľ ide o odvolávku na Spojené kráľovstvo, ja odtiaľ pochádzam, kde máme veľký potenciál, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. A prvé komerčné inštalácie ktoré sa nachádzajú v Swansea Bay, tieto budú prepojené do našej siete v roku 2018. A toto je vlastne e, konkrétny krok, ktorý sa môže využiť, aspoň teda na území vedských ostrovov a možno aj v iných častiach Európy. A ten potenciál, pokiaľ ide o generáciu energie, je veľmi veľký. A tento konkrétny projekt jednoducho nebol spojený s nejakou veľkou finančnou pomocou zo strany Európskej únie. Čo by som teda chcela povedať? Je to tak, nie je to zdroj energie iba pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre Európu. Je náhoda, že my teda máme možnosť využívať príliva odliv takýmto spôsobom a máme skutočne veľkú možnosť využívať príliv a odliva energie, ktorá je s tým spojená, takže to je veľký zdroj energie, ktorý prináša veľký potenciál pre celý európsky priemysel a tento konkrétny projekt bude vlastne vyrábané na úrovni 65%, kde dokážeme vyrobiť turbín, ale všetko ostatné okrem turbín dokážeme vyrobiť v Európe. Takže čo sa chcem spýtať? Obnoviteľné zdroje energie. Častokrát tu ľudia hovoria o tých možnostiach, ktoré tu máme, ale potenciál do budúcna je ešte otvorený, tak ja by som chcela vedieť, čo plánujete, pokiaľ ide o podporu tohto procesu, podporu tohto procesu konkrétnymi krokmi, aby sa zabezpečilo, že rozvoj manufaktúry a výroby týchto jednotlivých elementov zostane v Európe. Ďakujem veľmi pekne a za Alde teraz zostane slovo pán Faria. Ďakujem. Cieľ dosiahnuť jednotný energetický trh už je starého dáta a teraz sme v roku 2015 a ešte musíme zadefinovať stratégie, aby sme e, vytvorili to, čo bude slúžiť európskemu priemyslu a občanom. A preto, pán podpredseda, je váša prítomnosť na tomto výbore veľmi dôležitá. Energetické politiky na národnej úrovni sa rozvíjali rýchlejšie a tam národné záujmy prevažovali nad spoločným záujmom. Aj keď, chce, aj keď budeme mať energetickú úniu, e, môže dôjsť k nečakaným zvratom. Pán podpredseda, vy ste sa v úvode zmienili, že chcete zreorganizovať európsku e, energetiku a vytvoriť novú energetickú úniu. A chcel by som sa vás spýtať, ako hodnotíte pokrok pre, cezhraničných prepojení E, v spoločnom záujme. E, existuje zo strany komisie dohľad nad týmto pokrokom najmä v tých e, izolovaných geografických regiónoch, ako je Balská oblasť a Iberský poloostrov. Existujú nejaké podpory týchto projektov v rámci strategických investícií? A ešte by som sa chcel spýtať, že Európa spálila viac uhlia na výrobu elektriny ako e, USA na výrobu e, brilicového plynu. A zároveň uhlie je zodpovedné za e, významnú mier, za, sa podpisuje významnou mierou e, pod znečistenie životného prostredia. E, v dôsledku znečistenia zomrie každý rok veľké množstvo obyvateľov a venuje sa obrovské množstvo peňazí na boj proti tomuto znečisteniu. E, predpokladajú sa nejaké opatrenia e, v boji proti e, týmto negatívnym dôsledkom. Ďakujem. Teraz za GUE dostane slovo Katarína Konečná. Ja ďakujem. Ďakujem za slovo a ďakujem aj pánovi podpredsedovi komisie, pretože si trúfnem povedať, že niektorých kolegov sa sem nedostalo, nepodarilo dostať ani po urgenciách, ani písomných pozvaniach. A ja som veľmi rada, že vy ste jeden z prvých, ktorý má tú odvahu a prišli ste medzi nás diskutovať a ja dúfam, že to bude takto pokračovať aj v budúcich rokoch. Myslím si, že aj pre vašich kolegov je to dobrý príklad do budúcnosti. Včera a už aj v minulosti niekoľkokrát ste hovorili o tom, že v rámci energetickej únie e, sú problémom vysoké ceny energii a že veľa domácností má problémy s platením energií. Chcela by som sa spýtať, čo presne zamýšľate s týmto poľutovania hodným faktom robiť. Chystáte nejaké konkrétne opatrenia? Možno by to bolo zaujímavé aj pre tú ďalšiu debatu kým bude dokument schválený. Včera vo výbore ITRE a aj dnes ste hovorili ešte o ďalšie veci, ale chýba mi tam mm, riešenie a síce plitvanie energiou a síce toho, čo ste povedali, že v rámci úspor je najčistejšia energia tá, ktorá sa nespotrebuje, ako chcete plitvaniu zabrániť, akými programami, akými nástrojmi. A chcete tomu zabrániť. No a tretia vec sa týka E, elektrickej e, tranzitnej e, siete. Myslím si, že nemôžeme budovať e, európsku energetickú sústavu bez vzájomných prepojení, pretože teraz e, v niektorých štátoch došlo k tomu, že energia sa cez hranične predáva, avšak veľmi vážnym problémom je rozvoj týchto hlavných sietí, tak aby sa aby tu nemohlo dochádzať k blokautu tak ako to hrozí aj v mojej krajine, pretože cez nás prechádza sieť do Nemecka, ktoré si cez Českú republiku vedie svoju energiu a vo chvíli, keď nebudeme schopní obnoviť túto sieť, tak môže dôjsť aj k tomu, že budú štáty, ktoré budú bez energie, pretože ten e, nápor nezvládnu. Ďakujem. Thank you very much. And now for the Greens. Ďakujem pekne. A teraz za zelených pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán Ševčovič, za to, že ste prišli medzi nás, za to, že ste si vypočuli, alebo chcete vypočuť aj želania parlamentu, pokiaľ ide o energetickú úniu. Ja si myslím, čo by som očakával v tej diskusii, každý, ja som tu, tu sa nachádzam, áno, áno, je to veľká miestnosť, ja si to uvedomujem, na to, aby sme sa dohodli na tých piatich pilieroch. To by možno nebol ani taký problém áno, keď ich predstavíte, každý má pocit, že to má určitú, že za tým je logický výber, ale samozrejme očakávam, aby sme do konca februára, keď príde komisia, aby skutočne predložili niektoré kľúčové otázky na program, pretože keď hovoríme o energetickej únii, tak nemôžeme iba hovoriť, môžeme hovoriť predsa o svetovom miery, nikto nebude proti, musíme mať konkrétne veci na programe. A to by som očakával aj zo strany komisie, zo strany komisie, ktorá chce byť politickejšou komisiou. Ak toto je jedna z vašich priorít, tak potom musíte jednoducho predložiť aj konkrétne politické ciele. Ja by som vám navrhoval tri ktoré možno by ste sa mohli k nej vyjadriť. Predovšetkým, pokiaľ ide energetickú úniu, táto sa musí nazývať klimatická energetická únia, pretože to bude pre nás kľúčové. Akým spôsobom my prepojíme klimatické zmeny a energetickú bezpečnosť. A ja očakávam od tejto komisie, aby skombinovala tieto dva prvky, pretože to musí z ruka v ruke s klimatickou energetickou úniou a komisia jednoducho musí aj naďalej trvať na svoj slub, ktorý urobila, že to budú konkrétne záväzné záväzné, opakujem, záväzné ciele. Druhá vec, častokrát hovoríte, že pán komisár Juncker povedal, že my chceme byť prvou krajinou, pokiaľ obnoviteľné zdroje. E, ako môžete byť prvý, keď do roku 2020 iba každý rok narastá spotreba obnoviteľných zdrojov o 5% a po roku 2020 bude ten rast iba na úrovni 1%, ak budete mať tie ciele, ktoré sme si stanovili predtým. Takže musíte to brať oveľa vážnejšie, keď sa chcete sústrediť na obnoviteľné zdroje energie. A pokiaľ ide o toho veľkého slona v miestnosti, vždy každý členský štát opakuje jednu vec. Áno, ale v zmluvách sa uvádza, že každý členský štát určuje svoj vlastný energetický mix. Pokým každý členský štát bude zdôrazňovať tento článok v zmluve, tak akýkoľvek rozhovor energetickej únie bude iba bla bla, prázdne reči, takže skutočne chcete začnúť tú diskusiu, aby sme nakoniec sa vzdali tohto článku, aby sme jednoducho už nemali takú situáciu, že každý členský štát si bude určovať svoj vlastný energetický mix, pretože inak jednoducho energetická únia skončí vo vágnych termínoch a nebude tam, kde ju chceme mať. Ďakujem pekne. A v neposlednom rade dostane slovo pán kolega Pedičíny. Ďakujem. Vážený pán komisár, ja by som chcel pripomenúť, že najnovšie vedecké štúdie poukazujú na to, že plynové emisie na základe súčasného spalovania fosílnych palív nie sú zlučiteľné s dodržiavaním cieľa navyšovania teploty o 2 stupne. Je tu nebezpečenstvo, že na globálnej úrovni tretina rezerv ropy a polovica plynových rezerv a 80 uholných rezerv vlastne by mali byť nevyužité, znamená mali by zostať pod zemským povrchom medzi rokom 2010 a 2015 na to, aby zabránili oteplovaniu zime viac ako o 2 stupne. Takže toto je, vidíme tu nový program komisie a to mi napadla jedna vec, ktorá upriamila moju pozornosť. Musíme naše zdroje deliť, musíme našu infraštruktúru integrovať a musíme aj náš e, potenciál spoločne využívať e, spolu s tretími krajinami. Takže spoločne musíme postupovať. Ja som takisto členom delegácie AKT a jednom uznesení krajín AKT sme povedali už pred istým časom, že vykoristovanie zdrojov krajín AKT aj zo strany Európskej únie e, je značné. To znamená, mali by sme využívať menej fosílnych palív, mali by sme viac napríklad využívať fosílne palivá z afrických krajín. Má no to znamenať teraz, že európsky E, producenti energie neznečistí ovzdušia a africky znečistí, to je jednoducho nelogické. Ďakujem a teraz dostane slovo pán podpredseda Ševčovič na to, aby reagoval na prvé kolo otázok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem, pokiaľ ide o otázky doktora Lízeho, tak e, tie sa týkajú riadenia. Ak dovolíte, takto trochu rozšírim, pretože to je pre väčšinu zaujímavé. Prvá vec, čo chcem povedať, je, že potrebujeme skutočne silný formát riadenia, aby sa energetická únia stala skutočnosťou a aby sme splnili tých 20 alebo 30 povinností. Čo chceme tým systémom riadenia pokryť? Poprvé musíme zaistiť, aby nám systém umožnil aby naša politika bola koherentnejšia a konzistentnejšia, aby sme odbúrali izoláciu medzi politikami, pretože bude veľmi dôležité zvýšiť mieru predvídateľnosti, čo je základným predpokladom pre investorov. Keď hovoríte s investormi alebo s podnikateľmi, viem, že to robíte, tak prvým e, prvou podmienkou e, v takýchto e, projektoch je regulačný na stabilita. To je základ. To je taký kúzelný, taj, e, čarodejný prútik. Ak majú investície zostať v tej oblasti, kým sa stanú návratnými, tak je potrebné zabezpečiť to, pretože chcete investovať do progresívnych technológií v budúcnosti. My však potrebujeme regulačnú stabilitu a to musíme mať na zreteli aj v systéme riadenia. Ďalej myslím, že rozvinúť systém riadenia, ktorý by nám umožnil stimulovať regionálnu spoluprácu, aby sme zamedzili príkladom, ktoré sme si vypočuli v prvom kole otázok, pre, prekvapíme našich susedov, keď s nimi nehovoríme a keď ich postavíme pred hotovú vec v ekonomike a v energetickej sieti, to vytvára ťažkosti. Rovnako je dôležité zabezpečiť, aby nám systém riadenia zabez- umožnil zabezpečiť a dosiahnuť ciele, ktoré e, si Európska e, únia stanovila vo októbri 40 je záväzný cieľ minimálne 27 obnoviteľných zdrojov energie, to je záväzný cieľ na úrovni EÚ a minimálne, a opäť dôrazne, minimálne 27 na energetická účinnosť, čo tiež bolo schválené ako záväzný cieľ. Takže vzájomné pro prepojenie 50 vzájomného prepojenia do roku 2030, aby sme týchto cieľov dosiahli, tak budeme potrebovať príslušnú legislatívu. To znamená, že je potrebné zreformovať systém obchodovania s povoleniami ETF. Máme návrhy, ktoré budú tieto požiadavky odrážať aj v tej oblasti, ktorá sa netýka ETF. E Energetická účinnosť a smernica o energetickej účinnosti, smernica o energetickej výkonnosti budov To je ambiciózny, plnohodnotný legislatívny program. Vidíte, že je to súčasť balíčku o energetickej únii, ktorý by sme vám chceli predložiť na konci e, februára. My by sme vám chceli predložiť aj návrhy o energetickej únii, kde bude jasne popísané, čo chceme dosiahnuť, ako chceme dosiahnuť transformáciu a chceme to, doplniť cestovnou mapou, kde bude zoznam konkrétnych krokov, aby sme mohli túto úniu vybudovať. Okrem toho, tam bude ešte aj tá časť, ktorá nám lepšie umožní monitorovať infraštruktúru. Aj to bola požiadavka europoslancov monitorovanie, vytváranie priority, priorít pre našu infraštruktúru a pre jednotlivé projekty, ktoré budú môcť e, prispieť pomôcť na európskej úrovni a nielen na národnej alebo regionálnej úrovni. Okrem toho ten e, balíček chceme spojiť aj s cestovnou mapou e, pre Paríž. To bude naša vyjednávacia pozícia pre všetky diplomatické kroky v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ktoré nám e, dajú možnosť dosiahnuť úspech. A to by malo e, vyústiť do dohody vo v decembri v Paríži, rovnako ako dohoda o 10-percentnom vzájomnom prepojení. Do konca februára máme toho na pláne naozaj veľa a je úplne jasné, že úloha Európskeho parlamentu je úplne kľúčová. Mali by ste byť do celého procesu zapojení a my budeme veľmi úzko spolupracovať. Ďalšia otázka, kde sa snažíme o zmenu a o to, ako môžeme zlepšiť poskytovanie informácií o nábehu na energetickú úniu do roku 2030. Myslím si, že môžem súhlasiť so všetkými tými, ktorí hovoria, že energetická únia by mala ísť ruka v ruke s, so zmenami politickými. E, mali, mali by sme sa zaoberať všetkými aspektami z jedného uhlu pohľadu a to by nám umožnilo mať skutočne globálnu diskusiu s členskými štátmi. Ale takisto aj na európskej úrovni s vami, s radou, by sme si mali pozrieť na to, ako postupujeme. Mali by sme zmeniť systém reportingu, aby bol racionálnejší, štíhlejší, aby tam bola zabezpečená aj taká racionálna miera pružnosti. No a to nám potom umožní predložiť konkrétne myšlienky, kde je možné urobiť viac, ako môžeme členské štáty motivovať k tomu, aby robili viac a kde môžeme členské štáty aj kritizovať, že nerobia dosť. Takže toto je tá základná predstava, ktorá sa bude konkretizovať, až schválime celý balíček o energetickej únii aj o systéme riadenia, ako to chceme dosiahnuť. No a samozrejme Európsky parlament musí byť partnerom v celom tomto procese. Ak dovolíte, tak komisá, komentáre pána Grote o odpadoch. To tiež nájdete v zozname priorít pre energetickú úniu. My by sme chceli predložiť nový, ambicioznejší návrh, ktorý by sa zaoberal celým cyklom a nie iba používaním výrobkov, ale my by sme tam zohľadnili celý e, životný cyklus výrobku od využitia surovín, prírodných zdrojov, výroba, balenie, doprava, likvidácia a recyklácia. No a tiež sa treba zaoberať aj tým, ako dokážeme opätovne využiť recyklovaný materiál, pretože to zníži potrebu ťažby surovín a náklady na dopravu. No a tiež to prinesie aj významné úspory energie. E, mňa zaujali číselné údaje, koľko energie je možné usporiť napríklad recykláciou hliníka. Keď recyklujete hliník, tak skutočne Ehm, vlastne e, použijete len 5 nákladov, to znamená, že to bude veľká miera úspor a to je nová cesta, ako je možné využívať túto obehovú ekonomiku. Pán Grote takisto hovoril o probléme s elektrinou. V Nemecku jasne existuje, existuje v celej Európe. Čo možno robiť lepšie? Ja si myslím, že teraz sme v takom roztrieštenom stave, pokiaľ ide o trh s elektrinou, že potrebujeme nový trh a nový koncept e, trhu s elektrinou. No a to chceme navrhnúť. Zmeniť koncept trhu s elektrinou, ktorý bude odrážať realitu, ktorý bude odrážať význam obnoviteľných zdrojov energie na potreby oveľa väčšej spolupráce na regionálnej a európskej úrovni, lebo iba vďaka tomuto novému konceptu budeme môcť splniť tie významné ciele, ktoré si sami stanovujeme. Pani Gerling sa pýtala na energiu z prílivu a odlivu a na podporu progresívnych technológií. E, to som označil ako piatu dimenziu výskumu a vývoja. U takého sľubného projektu, o ktorom hovoríte, by sa to malo naďalej rozvíjať a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé pre vedeckú obec a bude to zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú spolufinancovať takéto projekty v budúcnosti a budú chcieť získať pomoc z Junckerovho investičného plánu. pretože existujú pôvodné predpoklady o tom, ako sa budú rozdeľovať e, prostriedky z Junckerovho fondu. No a prvý odhad je taký, že 27% pôjde na energetickú infraštruktúru, 27% na dopravnú infraštruktúru, čiže tam sa potom buď vytvorí veľa príležitostí e, pre získanie financií na dôležité projekty pre budúcnosť, ktoré by mohli byť tiež E, veľmi serióznymi podnikateľskými zámermi. Tie ste hovorili o tom, ako je lepšie riadiť siete. Teraz sme v situácii, keď máme niekoľko vecí. E, súčasne máme tu potrubia a produktovody, ktoré sú financované e, z nástroja CEF, Connecting Europe. Ďalej tu máme projekty, ktoré sú popísané ako PCI projekty, teda projekty spoločného záujmu pre energetickú bezpečnosť. A máme nové návrhy, ktoré súvisia s Junkrovým plánom, čiže potrebujeme lepší manažment jednotlivých prúdov týchto projektov, aby sme si mohli lepšie stanoviť priority a podporovať tie projekty, ktoré skutočne prispievajú k väčšej európskej pridanej hodnote. Tento monitoring nám potom umožní úprimnú diskusiu s členskými štátmi a bude možné povedať, vy vôbec nenapredu, nenapredujete a na čo vynakladať prostriedky na projekt, ktorý nepostupuje, keď tieto peniaze môžeme využiť na niečo iné. My sa to snažíme začleniť do štruktúrálnych fondov a tak ďalej a chceme sa zaoberať tým, ako podrobovať revízii výstavbu týchto sietí a vytvárať projekty touto cestou. Pani Konečná hovorila o vysokých cenách energií a tu je súčasť nového konceptu trhu s elektrinou. My musíme to takisto riešiť prostredníctvom nových cien elektriny, lebo keď hovoríme o nákladoch na generovanie, tak tie ceny sa príliš nelíšia od cien v USA. Ale my k tomu musíme pridávať poplatky, dane, ceny za prepravu a to je často trikrát vyššie ako pre konkurentov na druhej strane Atlantiku. No a vedie sa úprimná diskusia a túto tému, e, tou témou je lepšia e, štrukturácia cien, lepšie využívanie nových pokynov, pre zavádzanie do praxe nových obnoviteľných energetických zdrojov. My musíme zabezpečiť, že no, naše energie budú dostupnejšie a lepšie pre podnikateľov v Európe. Pokiaľ ide o plitvanie energetickými zdrojmi, tak si myslím, že je napríklad potrebné pokračovať v snahách o energetické značenie, aj keď je to často v tlači kritizované. Všetci dobre vieme, aké je to dôležité takéto energetické označovanie výrobkov a keď e, sa pozriete na naše snahy v oblasti energetickej účinnosti, tak polovica z toho bola dosiahnutá vďaka tejto legislatíve. A vieme, že do roku 2020 práve vďaka tejto smernici ušetríme rovnaký objem energie, ktorú vynaloží Taliansko za celý rok. Samozrejme, že to treba aktualizovať, modernizovať, ekoznačenie, ekodizajn. E, spotrebitelia trvajú na tom, že si tieto informácie želajú a je to dobré pre konkurencie schopnosť našich výrobkov aj pre úsporu energii, ako aj pre znižovanie emisí CO2. Keď sa dostávame k energetickej účinnosti budov, tak tu spolu s Európskou investičnou bankou chceme vyvinúť jednoduchý model, ktorý obcajam a mestám umožní e, byť odvážnejší a začať väčšie projekty a zvýšiť energetickú účinnosť budov, pretože tu je zníženie energii, ktoré sa rozdeľuje medzi investora a staviteľa budovy. A už toto by viedlo k obrovským úsporám energie. Pán Eckhout. Myslím si, že už som čiastočne zodpovedal na to, čo ste sa pýtali. Povedal som, že to nepôjde o nový základný príbeh, aký budeme stavať, aký budeme vytvárať, aké budú konkrétne návrhy, aká bude revízia tejto existujúcej legislatívy, ako aj konkrétne dokumenty, ktoré sa týkajú našej vyjednávacej pozície pre Paríž. No a samozrejme, ako pochopíte, aj tu musíme pracovať na tom, aby sme sa dohodli, aby došlo ku konsenzu medzi členskými štátmi. A to sú závery Európskej rady. Čiže aj toto bude základ pre prípravné práce na návrhu, ktorý uvidíte vo februárovom balíčku. Posledná otázka, pán Padučíny. To sa týkalo ceny uhlíka je potrebné ju stanoviť. Cena uhlíka v tejto chvíli nie je primeraná, nefunguje, musíme sa dohodnúť na tom, aká bude stabilita trhu. Myslím si, že sa podarí zladiť stanovisko vo výbore ITRE a vo vašom výbore a bude možné ísť dopredu prostredníctvom trialógu a verím, že dospejeme k dohode. Predsedníctvo je na to pripravené a ja vám môžem povedať, že toto po našom návrhu príde veľmi rýchlo. Reformy pre EDS, pretože to sa očakáva od našich partnerov a je to aj očakávanie podnikateľov. Takže pokiaľ vyšleme správny signál ohľadne ceny uzlí, uhlíka a vidíme, že trhový mechanizmus funguje, tak ten systém začne znovu fungovať a veci budú zase v poriadku. Ďakujem. Ďakujeme za toto prvé kolo odpovedí a teraz bude nasledovať druhé kolo. Poprosím kolegov, aby sa obmedzili na jednu a pol minúty Pani Grostet. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Keď ste hovorili o jednotnom energetickom trhu, tak ste hovorili, že chcete rozvíjať proces eh, tých inteligentných miest. To je naozaj dôležité aby mesta mohli rozvíjať nové výkonné služby, či už v oblasti dopravy, inteligentnej mobility, valorizácie odpadov, energetickej účinnosti, e e, napríklad vo verejnom osvetlení. Budovy musia byť inteligentnými, aby sa zlepšilo e, riadenie energie. Ale aj tak bude potrebné, aby táto myšlienka, ktorá je peknou myšlienkou, nezostala len na papieri vy veľmi dobre viete a že aby sme to mohli konkretizovať, že tam budú potrebné financie. Čo chcete urobiť na európskej úrovni, pán komisár, aby ste mohli e, udržať krok s rozvojom týchto nových inteligentných sietí, pretože vieme, že dnes miestne samozprávy majú veľké rozpočtové problémy a potrebujú podporu v tejto oblasti. Takže čo zamýšľate robiť e, pre inteligentné mestá? Thank you very much. And now Mr. Ďakujem a teraz pán Pavúči. Vážený pán komisár, vytvorenie novej energetickej únie si vyžaduje, aby sme e, sa venovali e, e, prepojeniu sieti a aby sme brali do úvahy aj podporné politiky a teraz chcem povedať, že systém ETS je jedným zo silných bodov v našej politike v boji proti klimatickým zmenám na, na vnútornom trhu s energiou, ale smernica ETS predpokladá e, väčšie výdavky pre niektoré podniky, aby sa kompenzovali výdavky na emisie. Čo sa stalo v posledných rokoch, napríklad v oblasti e, v oblasti, e, e, v oblasti e, železiarstva tam došlo k zmene kompetencií v dôsledku inej aplikácii noriem ETS. Rozličné aplikovanie týchto pravidiel bude viesť k tomu, že tu dôjde k rozličným bilanciám na národnej úrovni. Teraz je toľko nerovnosti, toľko nespravodlivosti, toľko rozdielov, že už mnoho štátov nerešpektuje tieto bilancie. A takto to nemôže ísť ďalej. Európsky parlament v decembri schválil uznesenie veľmi jasné. Hovorí sa v ňom, že revízia nie je v jeho kompetencii, ale Európska únia by mala zabrániť e, podobným, e, podobným zvratom v kompetenciách. Čo chcete robiť vy? Ďakujem, pani Girling. Ďakujem pekne. Ja kladiem túto otázku e, v mene pána Dankena, ktorý sa vyjadruje na tejto skupine, v mene našej, na tomto výboru v mene našej skupiny ako viete, tak bude zohrávať dôležitú úlohu pre energetickú úniu, zajistiť to energetické toky cez mnohé krajiny a bude môcť pomôcť krajinám exportovať energiu, ktorú produkujú. Môžete nám zajistiť, že tento projekt bude dôležitý v energetickej únii a zverejníte správu o pokroku do konca septembra, tak aby sme mohli zhodnotiť stav projektu a zamerali sme sa na čo najrychlejšiu realizáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Meissner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán podpredseda komisie, aj ja vám veľmi pekne ďakujem za predstavenie vášho programu. Mám dve, dva, dve konkrétne otázky. Jedna sa týka energetickej únie a energetickej infraštruktúry. Je jasné, už pán Nuttinger pred vami povedal, že je dôležité vybudovať energetickú infraštruktúru, aby sme vinzo, e, vietor zo severu a slnko z juhu dokázali prepojiť. Avšak existujú obrovské prekážky pri plánovaní trás je a odpor. Ehm, je jasné, že obyvateľstvo nechce mať u seba na dvore. Môžete členským štátom pomôcť pri lepšej implementácii, pretože niekde tá infraštruktúra vybudovaná musí byť. No a druhá otázka sa týka dreva ako suroviny. Drevo, nielenže v Európe je veľa dreva, hlavne na severe, ale má veľmi dobrú klimatickú bilanciu, viaže CO2, je to obnoviteľný zdroj, ak to porovnáme s e, celou, má oveľa lepšiu energetickú bilanciu a potrebuje oveľa menej energie na produkciu. Vy ste hovorili o energeticky účinných domoch a je možné e, vyrobiť izolačnú látku z, z, z dreva, čo je dobre pre ľudí, ktorí nie sú len alergickí, ale umožňuje to zlepšenie energetickej bilancie. Čiže to ma zaujíma, akú hodnotu e, pripisujete drevu v rámci energetickej bilancie, ktorú chceme samozrejme zlepšiť. Ďakujem pekne. Pán juristy, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Ševčovič. E, uznávam, že e, vlastne vaše slova sa mi páčia, ale neviem, e, čo sa stane, keď e, sa dostaneme na Zem v reálnom čase. E, zatiaľ sú to len plány, hovoríte o obnoviteľných zdrojoch, o e, efektívnosti, o tom, že aby naše deti neplatili za naše chyby. S tým súhlasím, ale potom som si prečítal niektoré správy okolo, okolo frackingu a tam to už neznie tak pekne. Španielská vláda by mohla kvalifikovať za všeobecný záujem e, techniku frackingu, aby sme mohli E, využiť e, mnohé oblasti s malými e, podpornými zdrojmi a Európska únia by sa takto stala podporovateľom veľkých spoločností, ktoré sa venujú tejto ťažbe. Chcela by som vedieť, aký je váš názor. Hovoríte, že treba rátať s mestami, s malými samozprávami, ale zatiaľ k tomu nedochádza aspoň v mojej krajine. A dokonca my ani nevieme, či existujú nejaké E, dopadové štúdium na medzinárodné, na životné prostredie e, tam, kde sa tento fracking robí. A ešte tu máme ďalej rokovania o TTIP a vlastne dôsledky týchto techník by mali zaujímať aj Európsku komisiu a chcel by som vedieť váš názor na to. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Turmes. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja myslím, že Energetická únia môže byť úspešná len vtedy, keď sa nám podarí zrealizovať niektoré veľmi viditeľné projekty. Sieť zo Severného mora bola zverejnená. Ja som za zriadenie fondu vo výške 50 miliárd. vy ste hovorili o mestách, ktoré by nás priblížili k občanom. Myslím, že to je jeden z aspektov, ako zviditeľniť našu energetickú politiku jasne identifikovanými projektami. Ďalšia vec je e, konvergencia energetických politík rôznych členských štátov. Sú tri smernice, ktoré existujú a ktoré dokážu zorganizovať konvergenciu Eh, smernica obnoviteľných zdrojov, o obnoviteľných zdrojoch prináša obnoviteľné zdroje v celej Európe, eh, skupina De Madrid, pán Galán, kritika národných podporných systémov vedecky nie je podložená. Oni miešajú jablka s hruškami, štúdie, ktorú prezentovali v Davose. A treba si tiež uvedomiť, že obnoviteľné zdroje eh, sú dôležitou vecou na tejto legislatíve treba pokračovať. A ďalšia legislatíva o budovách, energetické efektívne pasívne domy potrebujeme, a ďalšiu generáciu smernice o budovách, pretože veľká výzva v Európe je renovácia súčasných budov. 80% a viac e, budov, ktorých budeme žiť v Európe v roku 2015 už existuje, takže treba ich renovovať. A ďalej smernica o horizontálnej energetickej účinnosti, článok 7 a samozrejme dôležitá smernica o ekodizajne. Takže môžete nás uistiť, že pre vás a komisiu táto legislatíva to je jediným spôsobom, ako parlament môže zohrávať dôležitú úlohu, pretože prístup podľa semestru, semestru nebudeme zohrávať žiadnu úlohu, budeme úplne na vedľajšej kolaji. Takže môžete nám nás uistiť, že nepôjdeme touto cestou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mazuronis. Ďakujem pekne. Energetická únia EU je zárukou energetickej nezávislosti. Je to veľmi dôležité vo fáze takých nepredpokladateľ, nepredvídateľných eh, monopolov dodávateľov energii, ako je napríklad Rusko. Je nepochybné, že obnoviteľné zdroje sú jedným z hlavných eh, prvkov, ktoré, pomocou ktorých môžeme zabezpečiť eh, energetickú a ekologickú bezpečnosť. Ja sa chcem spýtať, ako využijete potenciál a podporíte potenciál zeleného rastu a ako zaistíte dlhodobý rozvoj a vývoj obnoviteľných zdrojov. Aké špecifické povinnosti predpokladáte, záväzky predpokladáte, aby sa znížil dovoz elektriny a podporilo, podporilo využívanie nízkouhlíkových zdrojov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostane pán Balco. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda komisie. to, nikto sa vás nepís, nepýtal na vašu návštevu eh, Moskvy. Stretli ste sa s príslušným ministrom aj so šéfom Gazpromu. Všetci vieme, že ruský plyn pri zaistení energetických eh, dodávok sa zo strednodobého hľadiska nedá obísť. Bezpečnosť dodávok pre viaceré členské štáty je zaistená diverzifikáciou zdrojov a trás. No ja sa pýtam, pretože neviem presne, ako to vyzerá s južným prúdom alebo South Streamom. Vieme, že naše pravidla hospodárskej súťaže pravdepodobne zabraňujú vybudovanie južného prúdu a preto sa vás pýtam, ako vy vnímate severný prúd, e, severný prúd, ktorým sa bude priamo zabezpečovať, eh, ktorým sa budú zabezpečovať eh, dodávky do Nemecka priamo eh, s 81% účasťou Gazpromu. To bude rovnako problematické ako južný prúd. A vnímate ruské oznámenie, že Rusko buduje plynovod do Turecka. Myslíte, že to je realistické a potom cez Turecko sa bude zásobovať Európska únia. Čo, ak to je realistické? Čo má robiť Európska únia? Čo robiť? Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Ivo Belet. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán podpredseda komisie. No, ja by som sa rád spýtal otázku po holandsky, ak mi dovolíte. Už eh, najskôr by som chcel pekne poďakovať za to, že ste prišli k nám do výboru. Hovorili ste o SA a to je pilier dekarbonizácie centrálna, centrálny element balíčku. Hovorilo sa tiež o ETS a e ambicioznejších formách um, obchodovania s emisiami. No a mňa teraz zaujímajú nepriame náklady reformy. Môže sa stať, že ceny energii narastú. Ako budeme reagovať ako zareagujeme na tieto nepriame a náklady EHS, teda ETS. No a boli návrhy k tomu, aby sa to národne nekompenzovalo, ale aby sa to že to musí byť kompenzované na európskej úrovni. Čo si o to myslíte? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz podpredseda Pavel Poc. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem. Vítam vás, pán podpredseda komisie. Na skutočnú energetickú úniu potrebuje byť splnená jedna hlavná podmienka a to je celoeurópska energetická sieť. Ak táto sieť nevznikne, tak nemáme nič v podstate. Ale aby vznikla takáto sieť, potrebujeme skutočne prístup spoločenstva medzi členskými štátmi, ale až doteraz tento prístup e, väčšiny národných vlád sa zastaví na národných hraniciach. Sú veľké, je veľká nerovnováha. Ostrovné krajiny, východ, západ Európy. No a myslím, že budeme potrebovať niečo úplne nové, aby sme presvedčili tieto krajiny, o dôležitosti komunitárneho prístupu alebo veľký tlak. A ja sa chcem spýtať, či komisia má niečo úplne nové, ako presvedčiť členské štáty, aby podporili túto myšlienku, alebo dokáže komisia vyvinúť silný tlak, pretože nie sme si istí. Viete, stiahnutie legislatívnych eh, balíčkov z pracovného programu na tlak eh, členských štátov, no toto je politicky veľmi dôležitá otázka, myslím. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz slovo dostane pani Višnievská. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ďakujem za slovo. Rád by som sa vrátila teraz čomu, čo som sa spýtala. Keď sa uskutočnilo vypočutie, ale vy ste mi neodpovedali. Ide o úlohu uhlia v budúcnosti Európskej únie, a to je z dlhodobejšieho hľadiska, už najskôr do roku 2030, ale aj z dlhodobejšieho hľadiska napríklad do roku 2050. Je to podľa vášho názoru, alebo myslíte si, že tie krajiny, ktoré používajú uhlie, ako napríklad Polsko, že budú mať dostatočnú flexibilitu, aby svoj energetický mix dokázali vybudovať tak, aby zaistili diversifikáciu bez obrovských sociálnych nákladov, alebo či to bude radikálne zavedené bez ohľadu na náklady, a tieto náklady už dnes sú obrovské. Regióny, ktoré ešte stále majú veľké projekty, majú problémy s dekarbonizáciou, to pre polské hospodárstvo bude pomerne náročné. Energetická bezpečnosť je tým ohrozená a v kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine, je to ešte rizikovejšie. Ja by som sa rada spýtal ešte na analýzy, čo týka energetiky. Vy hovoríte, že to je jeden z pilierov energetickej únie. Čistá uholná energia dala by sa podporiť, a to nediskriminačne, nediskriminačne, to by znamenalo, že napríklad v panictve môžeme zachovať niektoré pracovné miesta. Ide tu aj o pozíciu Európskej únie, ktorá je ešte momentálne lídrom na trhu obnoviteľných zdrojov. Nezmení sa to v budúcnosti? Ďakujem pekne a teraz pán Ňuňo Melo. Ďakujem, pán predseda. E, chce, využívam túto príležitosť, ktorú ste nám, pán komisár, dali. E, na poslednej Európskej rade sa hovorilo o e, vzájomných prepojeniach energie, energetickej efektívnosti, o úsporách 50% do roku 2020, 15% 2030. To boli méty, ku ktorým sa zaviazala rada a čo predpokladáte robiť konkrétne, aby sa to dosiahlo? A e, takisto očakávam konkrétnu otázku, pretože ja si myslím, že e, 7 z 12 e, e, terminálov e e, e, e, plynu, plynu patrí Rusku a súčasné prepojenie v oblasti plynu ešte nie, nie je dostatočné a preto Eh, na záver chcem iba pripomenúť, pán komisár, že niektoré členské štáty v tejto chvíli 80, na 80 a 100 závisia eh, v konzume plynu od Ruska a mne sa zdá, že eh, tá, to, táto závislosť od Ruska nie je inteligentná a prepojenia prostredníctvom Iberského poloostrovu by mohli zredukovať túto závislosť od Ruska. Čo chcete urobiť, pán e, podpredseda, aby sa táto meta splnila? Thank you very much. And now Mr. Leinen. Ďakujem pekne, pán Leinen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda Energetická únia to sa zdá, ako keby to bola Mission Impossible. 28 politík štátnych a celé to zosúľadi, takže veľa úspechov želám. Pokiaľ je o časovú os, tak tá je otvorená, to znamená, že musíme e, dbať na zmeny, pokiaľ ide o energetický trh a s tým súvisí moja otázka. Ako zabránime efektom lock-in? Kto niekto stavia uholnú elektráren, tak chce, aby to fungovalo 40 rokov, tak je to hospodársky, ekologicky správne. Ako teda chcete zabrániť týmto lock-in efektom vo vzťahu k rokom 2030-2040? To sa týka veľkých projektov. Vlastne tu odsneli tie hlavné veľké projekty pipelines, a máte určitý prehľad, ako, by, ako to bude vyzerať do budúcna, čo urobíme. A posledná poznámka, hovorila tu pani Grosted o lokálnych producentoch energie, no ja by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa to decentrálneho pretože všetkým pokiaľ ide o mesta, aby ste s nimi spolupracovali, pretože sú kľúčoví, dôležití, pretože ponúkajú veľa možností, ako táto nová energetická politika sa môže kreovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Švíka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi komisárovi za to, že prišiel medzi nás. My vieme, že energia z východu je veľmi drahá, či už komercionálneho hľadiska alebo politického hľadiska. Ako únia musíme byť schopní aj pripravení diverzifikovať, využívať nové zdroje a urobiť všetko preto, aby sme jednoducho urobili to, čo ste vlastne aj vy naznačili pokiaľ ide o tie priesvitky, ktoré si nám ukázali, sme nevideli napríklad e, k Chorvátsku republiku, hoci ste hovorili o 28 legislatívnych rámcoch, možno by bolo dobre začleniť do priesvitok aj Chorvátsko, teda krajina, z ktorej pochádzam ja, ale z teda zo zmluv, tu členské štáty môžu e, uviezť že každý členský štát môže mať svoj vlastný energetický mix. A ja vidím tu určitú prekážku, pokiaľ ide o implementáciu tých cieľov ohľadne obnoviteľných zdrojov. Dokonca tu boli voľa kedy aj kvóty a treba povedať, že máme tu ešte stále prekážky, pokiaľ ide o rozvoj zeleného hospodárstva. Hovorili ste aj o energetických sieťach, hovorili ste takisto aj o regulatórnej stabilite. Teda čo chcem počuť ja, akým spôsobom plánujete stabilizovať túto regulatórnu stabilitu, respektíve implementovať ju, pretože bez takéto regulatórnej stability nebude možné implementovať našu energetickú úniu tak, ako si to predstavujeme. To znamená, ako máme dosiahnuť regulatórnu stabilitu, samozrejme v spolupráci s radou, s parlamentom a ako to implementovať napriek týmto článkom, ktoré v zmluvách uvádzajú, že členské štáty môžu mať tie svoje energetické mixy, ako si to predstavujú oni. Možno by ste nám mohli to dovysvetliť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Kaltenbach. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda komisie, vážený pán podpredseda Ševčovič, dnes ste hovorili, že energetická únia by vlastne vychádzala z tých piatich dimenzií, ktoré ste pre, pre, pre, dostreli a strategický rámec bude určený kľúčovými opatreniami. Dnes ste nehovorili, ale pri iných príležitostiach áno, že jadrová energia v týchto piatich dimenziách bude zohrávať úlohu. A hoci viaceré štáty, ako napríklad aj Rakúsko, odmietajú jadrovú energiu a možno niektoré iné štáty sa odvrátia od využívania jadrovej energie, bude jadrová energia aj v rámci energetickej únii e, predsa len zohrávať kľúčovú úlohu. Takže stále zlepšovanie nukleárnej bezpečnosti je dôležité, ako aj jej kontrola. To bude centrálna úloha. Nová smernica o nukleárnej bezpečnosti sprísne dokonca požiadavky, pokiaľ ide funkcionálne oddelenie nukleárneho dozoru na jednej strane a energetickej politiky na druhej strane v členských štátoch. Táto smernica posilňuje však aj úlohu komisie, pokiaľ ide o oblasť nukleárnej bezpečnosti. Preto vyvstáva pre mňa otázka, či by nebolo na čase na komisii nukleárnu bezpečnosť a ochranu pred žiarením efektívne a organizačne oddeliť, aby sme sa vyhli nejakým konfliktom záujmov. Ako vy chcete sa vyhnúť týmto konfliktom záujmom a ako vlastne bude táto kompetencia na, v rámci komisie e, rozvetvená. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a pán e, Demesmaker, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár, energetická politika, ktorú ako si ju my predstavujeme, vlastne vychádza z toho, že to dá zaplatiť, realizovať a bude to udržateľné. Udržateľný energetický mix vznikne a v tom budú zohrávať úlohu aj obnoviteľné zdroje energie. Ja som tu za Flámsko v parlamente a naša vláda sa explicitne vyjadrila na využívanie geotermických zdrojov. Máme viacero oblasti v Európe, ktoré môžu byť využívané, pokiaľ ide o geotermické projekty okolie Mníchova, Paríža, aj hraničné obdobie medzi Holandskom a Flámskom napríklad. Ako to vyzerá s touto energiou a s čím to súvisí podľa vášho názoru, že táto energia ešte nie je využívaná vo väčšom meritku? Nemali by sme jednoducho podporovať túto oblasť na to, aby sme sa vyhli nejakým hospodárskym rizikám do budúcnosti. Viete, že od začiatku tohto roku máme plán, pokiaľ ide o energii, energetiku v Belgicku, to znamená, chceme sa vyhnúť dovozu e- elektrickej energie. To je situácia, ktorá pravdepodobne sa možno objaví aj v iných krajinách. My jednoducho musíme zosúľadiť ponuku a dopyt. Jedna z možností je možno E, zabezpečiť dovoz energie prostredníctvom tých inteligentných sietí. Chce to komisia podporovať dodatočnými opatreniami? Ja som počul, že sú tu medzi nami aj norskí kolegovia. Minulý rok napríklad v Norsku bolo najviac predávaným americké elektrické auto v tejto krajine. Takže ako to vnímate? Ďalší rečník, e, pán Peterle. Vážený pán podpredseda Ševčovič, ja som skutočne veľmi rád, že som si mohol vypočuť vašu prezentáciu. Energetická únia je nevyhnutnosťou, ale je to aj možnosť. Nie je to e, iba plán na to, aby sme sa vyhli nejakým problémom s dodávkami, ale potrebujeme to aj na to, aby sme jednoducho pristúpili lepšie k našim vlastným zdrojom. Pán komisár, to, čo ste predstavili, to sa uberá správnym smerom. Áno, potrebujeme veľké energetické E, trate. Ale zároveň potrebujeme aj tie bočné prepojenia. Potrebujeme dobrú dodávku na globálnej, teda makroúrovni, ale aj na mikroúrovni. Možno je teda na čase, aby sme prijali určitý integrovaný koncept, to znamená trio polnospodárstva, hospodárstva, životného prostredia. nie každý polnospodár môže mať 100 Eh, kusov dobytka, keď má solárnu energiu, ale možno eh, tí polnohospodári, ktorí majú aj menej dobytka, si môžu dovoliť aspoň pár solárnych panelov. Vidíme, ako vyzerá súčasná situácia v poľnohospodárstve a preto aj táto oblasť by mala byť súčasťou riešenia tohto problému alebo podpory. Takže súčasť riešenia by sa mal uberať aj týmto smerom. Čo robíte teda preto, aby sme zabezpečili integrovaný koncept energie práve pokiaľ ide o životné prostredie a poľnohospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ciele v oblasti energetiky do roka 2030 už boli stanovené, ale ako vieme, sú to len také indikatívne údaje. 27% na obnoviteľné zdroje nie sú záväzné pre členské štáty, podobne pre energetickú efektívnosť. E, cieľom je posilniť bezpečnosť a e, spojiť národné zdroje. A to, čo ste dnes povedali, pán komisár, ale ako tieto ciele dosiahnuť zatiaľ, čo ten energetický mix ešte stále e, závisí od voľby e, národných štátov, členských štátov. Niektoré krajiny dávajú prednosť nukleárnej energii, ďalšie uhliu, ďalšie hlasujú za zelené energie. No a potom E, sú tu špecifické vzťahy s Ruskom. Niektoré krajiny, niektoré členské štáty si želajú posilniť vzťahy s Ruskom, ale my vieme, že Európska únia e, má také špecifické vzťahy e, s touto krajinou. Niektorí kolegovia tu už položili niektoré otázky, nechcem ich opakovať, ale pán komisár, myslíte si, že tieto disparity, tieto rozdiely sú kompatibilné s predstavou Európskej únie o energetike, o energii, aké konkrétne akcie, konkrétne nielen na papieri, môžu byť spustené, aby sa zrealizoval a dynamizoval energetický sektor v celej Európe. A keďže som už pri mikrofóne, mám ešte jednu otázku. Do akej miery si želáte presadzovať E, rešerš, výskum v nových technológiách za účelom čistých energií. Pán Šlek. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. I'm here. Uh, prvo, uh, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád zagratuloval a zaďakoval podpredsedovi komisie Ševčovičovi. A by som sa spýtal, ako by sme dosiahli konsenzus, eh, rád by som chcel zdôrazniť, že dôrazno vašu eh, a očakávam vašu odpoveď, eh, čo sa týka energetického, energetického spoločenstva, energetickej únie. Je to únia, ktorú sme podpísali v roku 2005 a a ktorá začala platiť v roku 2006 a medzi členmi dokopy je to 6 krajín, Ukrajina, Moldavsko, Norsko, ako asociálni členovia, mňa by zaujímalo, aký je prístup a či budú nejaké zmeny o vzťahoch s EÚ, pretože tiež je týmto zo signatárov eh, dohody a aký bude prístup EÚ voči energetickej únii, hlavne s ohľadom na to, že v západných krajinách nie je veľa odporúčaní, o teplných elektrárniach, ktoré neprispievajú k dekarbonizácii, takže Európska únia, jeden z signatárov, musí obnoviť vplyv na tieto krajiny, aby nestávali továrne a elektrárne, ktoré ohrozia energetické ciele EU, hlavne z ohľadom na to, že niektoré z týchto krajín sú kandidátskymi krajinami. Ďalšia otázka je, ako by Chorvátsko ako členský štát mohlo týkať kde dekarbonizácia je jeden z hlavných cieľov pre EÚ. Pán Kováčev? Vážený pán komisár, ja by som sa chcel poďakovať za to, že ste prezentovali váš program pred našim výborom. Počas ostatných rokov niektoré členské krajiny Európskej únie investovali značné prostriedky do obnoviteľných zdrojov energie a dokonca išli nad rámec e, tých cieľov. A týmto vlastne e, došlo aj k zmene cenových rovin. Takže čo očakáva komisia v tom zmysle, aby zelená energia ostala atraktívna pre investorov a aby sme sa vyhli nejakým E, zmenám cien, ako tomu bolo doteraz, energie. Takže pokiaľ ide o koordinovanú aplikáciu európskych opatrení, pokiaľ ide napríklad o štatistické transfery, alebo pokiaľ ide o obchodovanie s energetickými certifikátmi, emisiami, čo robíte preto, aby tieto mechanizmy boli efektívnejšie? Ďakujem. A teraz pani Dali. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán podpredseda, teší nás, že ste tu s nami a hovoríte s nami o hlavných prioritách energetickej únie. Ja som rada, že jeden z tých piatich pilierov, o ktorých ste vy hovorili, pokiaľ ide o energetickú úniu, ako to bolo v tej prezentácii vašej, bol práve výskum a inovácie pretože ja som presvedčená o tom, že výskum a inovácie, pokiaľ ide o energetický sektor, nám pomôžu dosiahnuť naše klimatické ciele. A chcela by som, aby komisia poskytla väčšiu podporu, pokiaľ ide o energeticky zacielený výskum, pretože toto môže byť kľúčom k nášmu úspechu. Ale napriek tomu, stále to je len na papieri, je dôležité, aby sa to čo je na papieri, pretavilo aj do konkrétnych krokov. A možno by som očakávala viac informácií ohľadne kľúčových e, krokov, ktoré komisia chce urobiť na to, aby podporila inovatívne technológie a pomohla Európe znovu získania tej hlavnej pozície, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a ich využívanie. Ako komisia zamýšľa rozvoj e, rámca, pokiaľ ide o nákladné technológie a či tu bude nejaké zacielenie na rozvoj možných alternatív, aby sme prepojili to vákom, ktoré tu máme medzi súčasným stavom, elektrifikáciou a dekarbonizáciou dopravného systému. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Zanny. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, hovorí pán Žany. Vážený pán predseda, ja teda podporujem tých, ktorí vlastne eh, podporili tie výzvy, o ktorých sme tu počuli, ako ich zvládnuť v rámci kontextu kreovania riešení. Energetická únia je kľúčová pre Európsku úniu, preto musí poskytnúť skutočné alternatívy a musíme to dosiahnuť čo možno najskôr vzhľadom na najnovšie vyjadrenia ohľadne budúcich zámerov Ruska ako vidíme. Takže dovolte mi spýtať sa nasledovnú otázku. Celkom úprimne, vážený pán podpredseda, mám veľké obavy, pokiaľ ide o skutočné záväzky a politickú vôľu v niektorých členských štátov implementovať odsúhlasené opatrenia, ktoré majú slúžiť vytvoreniu energetickej únie. Je tu určitá e, pokrivený, určitý pokrivený pohľad na, niektor- na úrovni niektorých členských štátov, podľa, ktoré podľa môjho názoru nerešpektujú spoločné princípy a z dlhodobého hľadiska môžu podkovovať aj spoločnosť na no pokiaľ ide o hľadanie udržateľných alternatív a diferenciácie dodávok energie. Ako príklad môžem poukázať na nový zákon v Maďarsku, ktorý zavádza dodatočné zdaňovanie napríklad solárnych zariadení. Dokonca na úrovni, až na takej úrovni, že to jednoducho môže byť neprospech životného prostredia. A ja chcem poukázať na škandálnu skutočnosť, kde maďarský vláda má tajne, tajnú dohodu s, s Ruskom, okiaľ ide o financovanie PAKŠ 2, e, jadrová e, elektráren. Takže ja by som chcel upriamiť pozornosť Európskej komisii, aby jednoducho urobila niečo predtým, než sa absolútne oslabí e, naša samostatnosť v našej krajine, pokiaľ ide o energetickú sebestačnosť. Takže musíme robiť všetko preto, aby sme postupovali spoločne k spoločnému cieľu. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz e, pán Žurino dostáva posledný a, slovo. Ďakujem, pán podpredseda. Ja mám konkrétnu otázku. Chcem sa vám poďakovať za vašu návštevu a e, pán podpredseda, vy ste povedali, že sa budete sústredovať na aktivitu, na aktivity, na jasný strategický model, komplexný, prepojený a v týchto modeloch musíme zredukovať stupeň neistoty. A jeden z bodov, kde musíme prehobene spolupracovať, je vytvorenie spoločného trhu. Zájomné prepojenia, ako tu už bolo povedané, sú nevyhnutné pre konkretizáciu slobodného, efektívneho a inteligentného trhu. V balíčku energia a klíma, ako viete, tieto prepojenia nie sú povinné, ale sú fakultatívne. Mety sú tiež fakultatívne. Pán e, podpredseda, myslím si, že e, má zmysel, aby e, v smernici o energetickej únii tieto vzájomné prepojenia sa stali povinnými. My v to dúfame aby sme dali strategický význam a aby sme aj veľmi silnú e, politickú dimenziu dali celej tejto záležitosti. Ďakujem. Thank you very much. Ctení kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za vaše otázky. Mali sme tu otázky až od 23 poslancov a teraz zostane slovo pán podpredseda komisie, pán Ševčovič, na to, aby odpovedal. Želám vám veľa úspechov, pán podpredseda. Ja to budem potrebovať, <laughs> pán predseda, ďakujem. Ďakujem za otázky. Ďakujem aj za to, za tie dobré komentáre môjho úvodu aj návrhov, ktoré nebudeme prehliadať a že dokončíme naše návrhy. Pokúsim sa maximálne na vaše otázky zodpovedať. Začnem prvou ktorú e, formulovala pani Grosted. Myslím si, že to úzko súvisí s otázkou pani Majsnera pána Poca. Ide o otázku, ktorá sa týka inteligentných sietí a národného prístupu k energetickej politike. Ja som si povedal, čo je najväčšou výzvou, aby energetická únia bola úspešne dokončená. Hlavnou výzvou je zmeniť základné nastavenie z národného na európske. Často to cítite, keď eh, rokujete s ministrami pre energetiku o politike, vidíte sklony, ako ministerstva energetiky prichádzajú eh, na rokovania rady, v akom sú rozpoložení a treba vlastne zvýšiť eh, procent privlastnení si týchto projektov je potrebné, aby naše členské štáty a ministri energetiky boli zapojení a aby občanov zapojili e, do tejto problematiky, aby títo vyvíjali pozitívny tlak na ministrov energetiky, ale aj na ministrov financií, pretože tí sú zodpovední za to, koľko platíme za ceny energie. Aby teda e, stáli o európske riešenia, aby spolupracovali, a myslím si, že v našich členských štátoch by sme túto výzvu mali e, takto vnímať, aby sme mali v ruke všetky tromfy a aby sme mohli úspešne pôsobiť aj v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o inteligentné mesta a inteligentné siete, bez inteligentných sietí nemožno budovať inteligentné mesta, pretože sme hovorili o našich skúsenostiach v posledných týždňoch v Davose, a ja si veľmi dobre pamätám na prezentáciu spoločnosti ABB, ktorá sa zaoberá energetickými infraštruktúrami a s určitou nadsádzkou sa dá povedať, že súčasná sieť vo väčšine štátov, teda ak zapojíte na jednej ulici 5 elektromobilov do siete, tak ulici hrozí blackout. Preto je potrebné naozaj splniť všetky požiadavky, reagovať na tento dopyt a treba, aby občania by, i keby táto energia nebola, aj táto energia by nešla len jedným smerom od výrobcu k spotrebiteľovi, aby sme inteligentne celú sieť plánovali, aby ten proces bol obojstranný a tu sa nedostávame e, k rozpor, do rozpornej situácie. Enel je veľmi spokojný s rozvojom energetických sietí, majú 40 miliónov e, chytrých, rýchlych, e, inteligentných elektromerov, ale potom dostávame aj iné informácie, pokiaľ ide o tieto inteligentné siete. No a my sami si musíme stanoviť, ako, e, musí, ako mo, možno urobiť sieť inteligentnou, aby e, ľudia boli schopní tieto procesy lepšie riadiť, aby lepšie využívali energetické zdroje, aby tá strana dopytu bola významnejšia, aby sme mali skutočne obojstranné E, toky energie a aby sme boli schopní e, tieto energetické toky aktualizovať, aby sme pokračovali s elektrifikáciou dopravy, s elektrifikáciou diálnic a podobne. Ja si myslím, že to je kľúčová úloha a my budeme musieť nájsť správne riešenie, keď hovoríme o inteligentných mestách. Čo to znamená? Ide tu o inteligentnú spotrebu energie, inteligentná doprava. Čo to znamená? To znamená, že tu ide o verejnú dopravu proti individuálnej doprave, ktorú treba favorizovať, elektrická doprava, ktorá nemá emisie, neprodukuje emisie CO2 a umožňuje rozvíjať a nasadzovať nové technológie. Toto sú výzvy, ktorým musíme čeliť. Mnohí z vás sa pýtajú na energetickú účinnosť, čo môžeme robiť s jednotlivými budovami. 80 našich budov a obytných domov je zastaraných. Ja cítim veľký záujem od starostov miest a obcí, aby sme viac e, spolupracovať e, s komisiou, ale súčasne tu cítime aj určité obavy z rôznych kútov Európy, e, kde často počujeme, áno, je tu zásada subsidiarity, o niečom by sme sa mali rozhodovať len na meskej a miestnej úrovni. Môj názor je však taký, že áno, myslím si, je to dôležitá otázka. V našich mestách máme 80 obyvateľov Európy. Sú tu civilizačné problémy, dopravné zápchy, kvalita ovzdušia. A všetky tieto problémy sa koncentrujú v mestách. A e, Máme tu 6000 starostov, ktorí chcú spolupracovať. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako e, ľudí do tohto procesu zapojiť. Ako môžeme tento proces urýchliť? Máme veľmi dobré skúsenosti s energetickou účinnosťou, Mali by sme tieto možnosti naďalej skúmať, mali by sme sa o to snažiť, či už ide o IIB, alebo o využitie možností, ktoré poskytuje Junckerov fond. Teda mali by sme nájsť jednoduchý nástroj pre mesta a obce, aby sa mohli e, jednoducho do toho zapojiť. Keď hovoríme o starost počtoch obcí a miest v niektorí hovoria, nám sa to skvelo podarilo v prípade škôl a nemocníc, ušetrili sme na energii a polovica išla investorovi a polovica zostala mne, pretože som nemusel toľko platiť za energie. Takže neboli to také veľké projekty, ale ak sa chceme pustiť do väčších projektov, do projektov na bytové domy, tak tam je už potrebné mať poradcov, konzultantov a väčší kapitál. A toho sa trochu obávame. Tu je potrebné, aby sme e, toto poradenstvo ponúkli, aby tu mo- bolo možné to zdieľanie a aby sme mohli spustiť ten pozitívny vývoj v Európe. A ja verím, že z EI B budeme schopní vyvinúť taký nástroj, aby sme mohli túto energetickú činnosť e, koordinovať. Pán Pauči hovoril o ETS, áno, a varoval pred energeticky intenzívnym priemyslom, áno. E, to sa týka mm, pomerne veľkej časti Európy. Bol tu veľký tlak ohľadne opatrení na obmedzenie úniku uhlíka, keď spoločnosťa bránime, aby sa presunuli do sveta, kde sú lepšie podmienky. My sme vytvorili špecifické podmienky prevencie úniku uhlíka a tieto my sme jasne presvedčení o tom, že to bude pokračovať aj po roku 2020. A ešte je tu ďalší argument, prečo potrebujeme dosiahnuť v Paríži kvalitnú dohodu. Ak dosiahneme dohodu o boji s klimatickými e, zmenami na celosvetovej úrovni, a keď znížime emisie CO2, to znamená, že budeme mať aj lepšie podmienky pre našich podnikateľov na celoeurópskej úrovni a Európa už nebude osamelým E, priekopníkom v tejto ušľachtilej kauze bude schopná zapojiť do toho aj našich konkurentov. A preto si myslím, že musíme urobiť maximum preto, aby sme dosiahli pozitívnych a ambicioznych výsledkov v Paríži, pretože to je dobré pre politiku krajiny aj pre vyrovnanie podnikateľských podmienok. E, veľa otázok tu odznelo na tému významných projektov pre energetickú bezpečnosť ako Nosfield a Stredomorie. Samozrejme aj tu sa zaoberáme tým, ako zdôrazniť význam týchto dôležitých e, zdrojov energie, pretože e, je jasné, že keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, vzťahy s Ruskom, s Gazpromom, tak zdôraznieme význam diverzifikácie zdrojov. A aj väčšiu možnosť výberu za rôzne ceny. Pokiaľ ide o energie, pán Balko sa pýtal na návštevu v Moskve. E, určite si viete predstaviť, že teda boli otvorené úprimné e, rozhovory na všetkých úrovniach, na politickej e, úrovni sme cítili snahu o reštart na energetickej úrovni a ja som zdôraznil, že ak niečo také chcú, tak je potrebné dosiahnuť pokrok pri realizácii minských dohôd. A tiež e, treba vy, e, sa presvedčiť o tom, že naozaj doslo k deeskalácii napätia a normalizácii vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou. Však bohužiaľ vidíme, čo sa v posledných dňoch deje. No a to e, tieto všetky veci len stiažuje oznámenie predsedu Gazpromu, čo vlastne bolo veľké prekvapenie a nám tu potvrdzuje, že e, došlo k posumu v tom, ako Gazprom plánuje svoje podnikanie a ako chce komunikovať so svojimi klientami, pretože s nimi nehovorí priamo, ale prostredníctvom tlačových konferencií. Po analýze toho, čo tu zaznelo, ten presun 63 miliárd e, kubických metrov z Ukrajiny na Turecko, ja si myslím, že to nebude fungovať. Ekonomicky to nie je života schopné, takýto dopyt na takýto objem plynu tu nie je a Turecko by potrebovalo asi 15 miliard, miliard ďalšiu kapacitu. A čo bude s tými e, kubickými metrami plynu robiť? Ako sa to dostane z grécko-tureckej hranice ďalej? Ten plyn má jasné miesto určenia a to nie je grécko-turecká hranica. To E, vyhlásenie bolo dôrazné a ja som presvedčený, že sa vrátime e, k diskusii k, o niečom, čo bude ekonomicky životaschopné a realistické. A medzi tým musíme pracovať na našej diverzifikácii. My veľmi usilovne pracujeme na získavanie nového plynu z nových zdrojov, novým koridorom. Veľmi skoro prebehne v Baku dôležité rokovanie, kde sa vytvorí konzorcium a dohodneme sa, aká bude cestovná mapa, aké budú konkrétne kroky, aby sme zaistili, že tento e, plynovod bude včas vybudovaný a ako prepojíme európsky plynový systém e, s týmto potrubím. To tiež prebieha aj, to isté prebieha aj s plynovou platformou pre Stredomorie, kde existujú nové možnosti, chceme zvýšiť dovoz z Alžírska, v okolí Cyprusu prebieha prieskum ložisk, takže e, sú tu perspektívy, ako získať e, plyn pre Európu, lenže treba mať rovnaký postoj, treba mať diplomáciu jedného hlasu a veľmi pružnú infraštruktúru, ktorá umožní voľný tok plynu medzi členskými štátmi, ktoré musia byť e, E, pripravené prejaviť solidaritu, ak v prípade jedného členského štátu dôjde k problémom. Ako únia sme oveľa silnejší ako v minulosti. Ďalej pán Klod Tyrmes sa pýtal na... Uh, na naše legislatívne zámery a vy viete, že som odpovedal, že že som bol v minulosti zodpovedný za interinstitucionálne vzťahy a viem, že e, spolupráca s Európskym parlamentom je veľmi zložitá a keď prídeme s cestovnou mapou, tak bude jasné, že treba revidovať legislatívu. Pokiaľ ide o obavy z energetickej účinnosti, ozna- jej označovanie a energetická výkonnosť, tak ja som tu hovoril, že to sú dôležité veci, hovoril som o nástrojoch inteligentného financovania, o inteligentných budovách. To všetko je iba akousi vzorkou toho, čo chceme navrhnúť a očakávame, že Európsky e, parlament e, sa do toho zapojí a že dôjde k riadnemu procesu spoločnej legislatívnej činnosti a veríme, že parlament tieto veľmi ambiciozne e, ciele podporí a pomôže nám ísť vpred pri podporovaní Európskej energetickej únie. Ak dovolíte, tak by som ešte zareagoval na niekoľko otázok, ktoré sa týkali vzájomného prepojenia Prvé výsledky zaznamenáte už na konci februára, keď predložíme prvú, prvé oznámenie o tom, ako e, urobiť vzájomné prepojenie a do roku 2030 máme ešte ambicioznejší cieľ. Chceme pracovať práve na realizácii tohto prepojenia. Je dôležité lepšie riadiť tie jednotlivé e, prúdy v jednotlivých projektoch. Rovnako je potrebné mať jasnú predstavu o tom, čo sa pre ktorú krajinu plánuje a k akému konkrétnemu pokroku došlo, aby sme tie veci mohli realizovať, aby sme zistili, čo je problematické, čo nie je problematické a aby sme videli, že e, neprevládajú len tie národné pohľady, ale že je tu akýsi cezhraničný prvok a cezhraničný význam projektu, ktorý je zdôraznený a to nám potom naozaj umožní realizovať a prekonávať všetky administratívne prekážky, ktoré existujú práve e, na európskom energetickom trhu. Tiež tu zaznela otázka ohľadne od pani Kalenbach o jadrovej problematike. Tu ako strážcovia zmluv musíme tieto zmluvy rešpektovať. Musíme rešpektovať článok o tom, že členské štáty si e, volia svoj energetický mix a takisto e, treba vedieť, že chceme skvalitniť právny rámec týkajúci sa jadrovej bezpečnosti. Ďalej chceme sa venovať jadrovému odpadu, ochrane pred radioaktívnym žiarením. Chceme hovoriť o investíciách do jadrových elektrární, ktoré by mali znamenať, že sa dodržiavajú najnovšie bezpečnostné požiadavky a tie boli vypracované našimi odborníkmi na túto E, problematiku po nehode vo Fukushime a tieto požiadavky skutočne sú na najvyššej bezpečnostnej úrovni. Pán Sani sa pýtal na jadrové palivo. Aj tu komisia podporuje diverzifikáciu zdrojov. A my to chceme aj u projektu MPP a u fínskeho projektu, kde chceme zabezpečiť, že aj keď to bude ruský reaktor, tieto technické špecifikácie, bude možné získávať palivo aj od inakiaľ. Keď hovoríme o diverzifikácii energetických zdrojov, tak musíme byť dôslední a musíme to aplikovať na všetky zdroje energií. No a na záver tu máme ešte otázku energetického spoločenstva ja si myslím, že s pánom Kopáčom, generálnym tajomníkom energetického spoločenstva, máme veľmi dobrú spoluprácu. Tá únia nekončí na hraniciach Európy. Naši susedia eh, z krajín Európskeho spoločenstva sú súčasťou celého procesu a tešia sa na spoluprácu s nami a my sa tešíme na podporu európskych noriem, európskej legislatívy, na ich domácom trhu, pretože to bude znamenať presadzovanie kvality na ich trhu a rovnako to potom zlepšuje možnosti e, na to, aby sme lepšie integrovali ich energetickú sústavu do európskeho systému. To je veľmi dôležité a bude to obrovská výzva a obrovská úloha aj pre Ukrajinu, e, keď my Ukrajine pomôžeme E, prekonať veľmi e, obťažné obdobie prechodu od totálnej závislosti od Ruska k modernizácii energetickej sústavy, aby sa stala efektívnejším systémom a aby sa stala systémom, ktorý bude oveľa re, viac rešpektovať e, ciele v oblasti znižovania CO2. Mm, dúfam, pán predseda, že som zodpovedal väčšinu otázok, možno som neodpovedal na všetko, ale videl som, ako váš tajomník sleduje čas a teda asi bude vhodné, aby som e, tu skončil, ale som pripravený naozaj odpovedať na e, otázky vás všetkých. Tam, kde sa mi to nepodarilo ústne, tak sa teším na budúce stretnutie a teším sa na diskusiu, ak sa tu bude schváľovať e, balíček o energetickej únii. Ďakujem. Ja ďakujem vám za to, že ste prišli medzi nás, za to, že ste vyjadrili ochotu prísť do nášho výboru. Čakáme teraz aj ďalšieho podpredsedu, ale to už čakáme dlhšie, takže ja sa chcem poďakovať za vaše zodpovedanie otázok, ktoré sme vám položili, za skutočne detailné informácie. Takže teraz preruším stretnutie na minútu, aby sme ukončili diskusiu s našim cteným hosťom a potom budeme postupovať s ďalším bodom dnešného programu. Ďakujem. Colleagues, can we start the debate, please? Kolegovia, môžeme pokračovať v rozprave. Dobre, takže našim ďalším programom je vlastne stratégia pre lesy a lesnický sektor a slovo dostane pán Gambus. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia, je pre mňa naozaj cťou, že môžem predložiť návrh stanoviska k správe o lesnej, európskej lesnej e, stratégii. Ja dúfam, že sa že parlamentné skupiny e, mi poskytnú e, cenné príspevky, e, tak výbor ADRE ako aj ITRE a že nájdeme spoločné riešenie pre budúcnosť európskych lesov. Skôr ako začnem hovoriť o stanovisku, chcem zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré sme si možno nevšimli, ale sú dôležité. Tento sektor e, za zamestnáva 3,5 milióna ľudí a obsahuje a predstavuje veľké percento HDP Európy. Nie je to len sektor, ktorý spadá do oblasti ochrany prírody, je dôležitý, ale je to takisto aj oblasť, e, ktorá môže participovať na východe z ekonomickej krízy. Na druhej strane e, lesné hospodárstvo nie je e, v kompetencii EÚ, ale patrí do, e, padá pod subsidiaritu. A tu na vlastne svoju úlohu zohrávajú príslušné e, miestne e, samozprávy, ale vždy e, spolupracujú, ako je možné v tejto téme. My sme sa sústredili na zásadnú rovnováhu medzi aspektom environmentálnym, sociálnym a ekonomickým, a to nie len cez slova, ale aj cez činy. Chcel by som sa sústrediť na e, udržateľné riadenie lesov, vychádzajúc z princípu, že e, viac sú ohrozené lesy v oblasti Stredomoria ako na severe. Les, ktorý nehorí v lete, je udržateľnejší a zachová väčšiu biodiverzitu. A aby sme predchádzali e, letným požiarom, je potrebné garantovať riadenie a spravovanie lesov tak privátnych ako aj e, verejných a preto je dôležité prijať špecifické opatrenia ako pásenie a ďalšie opatrenia, e, ktoré by mali byť spoločnými politikami v rámci prvého e, piliera e, pasienky, ale aj v druhom pilieri jej udržateľný rozvoj a mali by sme tam začleniť aj nejaké, nejaké stimuly, najmä pokiaľ ide o malých vlastníkov, ktorí bez týchto stimulov by mohli veľmi ťažko tieto úlohy realizovať. Je potrebné rovnako rozvíjať e, plány e, rozvoja životného prostredia, odburávať byrokratickú záťaž, ktoré e, umožňujú a podporujú opúšťanie lesov, ktoré sú potom nevyužité. Ja by som sa chcel ešte vrátiť k vysvetleniu posledného oceku stanoviska, síce zodpovedné používanie E, e, riadenia lesu od okamihu, keď predloží svoj plán, tak e, by mal pracovať spolu na, s ďalšími aktérmi na vypracovaní plánu riadenia lesov. Administratíva by nemala blokovať tieto aktivity. A aby som sa vrátil na začiatok, musíme využiť príležitosť, ktorú nám priniesla skutočnosť, e, že môžeme vytvárať zelené pracovné miesta, e, riadiť a ochraňovať lesné hospodárstvo. Lesy predstavujú príležitosť pre zachovanie veľkého e, environmentálneho bohatstva, flóry, fauny a je to takisto zdroj rozvoja vidieka, prostriedok boja proti nezamestnanosti a stimul pre mladých ľudí venovať sa zachovávaniu nášho životného prostredia. Ďakujem pani predsedajúca a teraz si rád vypočujem názory jednotlivých politických skupín, ktoré chcem potom zapracovať do správy, aby moje stanovisko bolo vyvážené a aby sme ešte pridali pridanú hodnotu správe. Very much. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. A teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. Takže dostane slovo pán Brennan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem kolegovi za to, že predstavil eh, túto stratégiu pre lesohospodárstvo. Ide tu skôr o to, čo akcentujeme. Takže by som chcel väčší akcent v tejto stratégie pozmeňujúcich návrh ohľadne dôležitosti toho, akú úlohu zohrávajú lesy, eh, úlohu v kontexte klimatických zmien a zároveň prinášajú aj pracovné príležitosti, to bolo uvedené, takže to vítam. Pokiaľ ide o e, naše lesy, tak tie jednoducho dokážu pohltiť až 10 emisí. Ak by sme navýšili väčšie množstvo lesov, zo so 40 na možno 45 a také krajiny ako napríklad Írsko chcú skutočne vysadiť stromy aby to pokrývalo nie 10, ale 18 do roku 2050. Ak by sa nám to podarilo, tak by sa nám podarilo takýmto spôsobom sekvestrovať viac uhlíka. Takže tým by sme splnili svoju úlohu. Takže ak my urobíme našu úlohu správne, tak e, z vedeckého hľadiska je to potvrdené, čím viac sa budeme starať o lesy, tým viac budeme mať aj pracovných príležitostí a zároveň bude sa aj pohľcovať uhlík, ale uhlík sa jednoducho Takýmto spôsobom sa jednoducho môžeme zbaviť uhlíka vo vzduši, takže musíme v budúcnosti produkovať veci predovšetkým z dreva a technologické oblasti by sa mali e, sústrediť na využívanie dreveného e, tkaniva e, ak by, to, ak by napríklad auto, automobilový priemysel mohol využívať takisto e, tkanivo, e, ktoré obsahujú stromy, tak by to takisto pomohlo, pokiaľ ide o sekvestráciu uhlíka. Takže je tu oveľa viac výhod, je zdokumentované pozitívne vplyvy na životné prostredie a na zdravie ľudí Ehm, môžeme zlepšiť samozrejme prostredníctvom agropolnohospodárstva aj kvalitu pôdy. Takýmto spôsobom môžeme takisto zlepšiť kvalitu pôdy. Ehm, má to energetický prínos, ktorý je s tým priamo spojený. A v neposlednom rade vysádzanie stromov môže zabrániť záplavám, čo je E, problém, ktorý súvisí s klimatickými zmenami, takže ja si myslím, že to je skôr otázka toho, čo budeme my akcentovať. Ak by sme mohli e, podporiť úlohu lesov, ktoré zohrávajú v boji proti klimatickým zmenám a aj to, že ako sa dá využívať drevo, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí, tak by jednoducho celkom jasný signál sme vydali našim občanom, že najlepším priateľom človeka nie je pes, ale strom. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Dorfman, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi eh, za jeho správu. Áno, chceme samozrejme novú stratégiu, potrebujeme však lepšiu koordináciu, pretože veľa politík Európskej únie, ako napríklad energia, životné prostredie a klíma majú konkrétny vplyv na správu lesov. A pre nás e, si treba uvedomiť, že lesohospodárstvo ponúka aj veľké množstvo pracovných príležitostí. Je to tretí najväčší zamestnávateľ po e, potravinárskom priemysle. Takže koordináciu potrebujeme. Potrebujeme lepšiu koordináciu týchto národných stratégií. A chceme sa vyhnúť nejakej centralizácii, to znamená nejaká snaha uberať sa smerom k centralizácii, aby to bolo nejaké politické dieťa Európskej únie, že by sme to odobrali členským štátom, tak to nebudeme akceptovať. Nemali by tu byť nejaké záväzné programy v tejto oblasti a treba povedať, že nedá sa všetko rezať jednými nožnicami. Takže všetkých zaangažovaných v tejto diskusii musíme vypočuť predovšetkým predstaviteľov maj, zväzkov majiteľov lesov a pokiaľ ide o výskum a rozvoj, tieto si vyžadujú zvýšenú pozornosť, pretože tento sektor môže z nových myšlienok iba profitovať. A potrebujeme urobiť aj konkrétne školiace opatrenia a treba začať hneď na školách, aby sme sa postarali o to, že občania miest by mali lepší prístup k zalesneným plochám. Priorita sa musí sústrediť na posilnenie konkurencieschopnosti e, lesohospodárskeho sektora, pretože iba ak v tejto oblasti zostaneme konkurencieschopní, tak budeme môcť prijákať investície a tým byť v stave, hospodársky zaznamenať úspech v kontexte biohospodárstva budúcnosti. A právne plány sú operatívnymi plánami pre, plánmi pre majiteľov lesov a tu musíme vychádzať z toho, že udržateľnosť musí byť pretavená do praxe. Väčšina krajín urobila z týchto plánov dobrovoľný nástroj pre majiteľov lesa a títo týmto spôsobom vlastne podporujú stanovené ciele. Ďakujem. Ďakujem a teraz zostane slovo pani Jetemaki. Ďakujem. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. Mám pocit, že návrh textu je nielen vyvážený, ale navyše je veľmi obsažný. Samozrejme, že je vidieť, že poznáte túto tému. Vystáva tu mnoho dojmov a rôznorodých návrhov. Pre niekoho les môže byť zónou oddychu, pre iného strachu, pre iných je les zdrojom príjmov a pre iných je to niečo úplne neznáme. Ako hovorí spravodajca, tu je dôležité, aby sme rešpektovali subsidiaritu, ale rovnako e, si treba vymieňať dobré skúsenosti. A tu súhlasím s ostatnými koordinátormi, ktorí už vystúpili. Pokiaľ ide o mediteránnu oblasť, tak stimuli nie, nie sú hlavným problémom pre lesy ničenie lesov v Stredomorí spôsobuje e, mnoho e, negatívnych dôsledkov. Páčila sa mi tá veta, že najlepším priateľom človeka nie je pes, ale strom. Dnes musíme brať do úvahy to, že drevo, ktoré je tiež veľmi dôležité, je e, dôležitým prvkom v stavebníctve, ale používa sa aj v ďalších odvetviach a v období ekonomickej krízy treba myslieť na to, že drevo rastie a e, generuje zdroje, generuje príjmy. Je tretím najväčším e, zamestnávateľom v Európe je lesk, takže stratégia pre lesy v Európe je veľmi dôležitá pre všetkých. Les dáva mnohým regiónom a mnohým spoločenstvám e, prostriedky na živobytie a preto je to také dôležité. A ako sa už povedalo, Európska únia je zodpovedná aj za riadenie lesov a spravovanie lesov. Redukovanie lesov je problém, ktorý treba napraviť. A musíme urobiť pravý opak. Musíme sa snažiť e, zväčšiť povrch o lesov. E, v tomto zmysle ochrana a používanie lesov, aj keď sa navzájom nevylučujú, ochrana a využívanie lesa to sú dve strany jednej mince. Udržateľné využívanie lesa si vyžaduje dobre zachovalé lesy. Ak nejaký les je dobre využívaný, sa dobre zachováva, tak je to ešte lepšie. A preto ja derivujem európsku lesnú stratégiu a tvrdím, že je veľmi dôležitá a dúfam, že sa bude tým najpozitívnejším spôsobom vyvíjať. Ďakujem pekne, pani Kilonen. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi za jeho prácu, ktorá je naozaj veľmi vyvážená ako finka. E, môžem povedať, že som vyrastala v lesoch a cítim e, veľkú náklonnosť e, k lesu. Les nie je nikdy zdrojom, iba zdrojom dreva. Nie, les je aj zdrojom blahobytu pre zvieratá i pre ľudí a je tiež aj spôsobom, ako garantovať biodiverzitu. A to nie len sociálnu, ale aj e, má prírodné, environmentálne, kultúrne aspekty a to všetko je neoddeliteľnou súčasťou Európy. E, e, Súroviny a les e, a drevo z lesov sú dôležité, ale nemôžno hovoriť len o nich. Musíme myslieť na všetko, čo nám drevo ako surovina ponúka. Les navyše umožňuje aj e, riešenia, ktoré rešpektujú životné prostredie a navyše kreatívne poskytuje nielen materiál na stavebníctvo, ale aj Palivo stratégia pre lesy Európskej komisie je dosť vyvážená a to nie je ľahké, pretože súčasná situácia nie je najlepšia. Európa musí rešpektovať celú sériu princípov, ale zároveň sa zdá, že musí, ne, musí prestať s tým, že bude nechávať na národné a regionálne samozprávy, aby tie prijímali rozhodnutia. Myslím si, že tu e, Európska komisia e, navrhuje správne riešenie a ak chceme mať v budúcnosti zdravé lesy, ja si myslím, že je dôležitá jedna vec. Je dôležité, aby Európska únia prijala zodpovednosť na všetkých úrovniach, tak v Európe, ako aj v iných oblastiach sveta. Ja dúfam, že v budúcnosti na medzinárodných fórach budeme môcť vystúpiť a ak bude potrebné, tak mm, e, môžeme vystúpiť aj v rámci našej zahraničnej obchodnej politiky v prospech ochrany lesov v iných častiach našej planéty, pretože E, lesy sú nevyhnutné pre prežitie planéty a zachovanie e, biodiverzity. Nezabúdajme preto na, na všetky tieto aspekty, keď budeme hovoriť o stratégii pre európske lesy. A nie len európske, ale aj planetárne lesy. Ronis. Dėkoju pirmininkaujančiai, mėly kolegos. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Lesníctvo a bevarský priemysel sú veľmi citlivé sektory, ktoré podliehajú a sú ovplyvňované rôznymi politickými zmenami. A preto treba lepšie koordinovať naše aktivity a ich koherentnosť, ako aj koordinovať naše kroky s politikou. Nová stratégia by no, pokrýva celú, celý hodnotový reťazec eh, lesníctva od uvedenia na trh eh, rôznych produktov, alebo až po uvedenie na trh rôznych produktov. A to je základný princíp racionálne. Využitie lesníckých zdrojov sa dá zaručiť lepšou kontrolou oblasti výrobu, a implementáciou adekvátnych opatrení. A chceme implementovať túto stratégiu náležitým spôsobom, potrebujeme dlhodobý plán a musíme sa zameriavať na rovnovážne využitie všetkých aspektov, tak, aby sme vytvorili tú pridanú hodnotu. A rovnako treba zaviesť opatrenie na podporenie súkromných vlastníkov lesov a vytvorenie právneho základu pre jednotné princípy lesníctva. Preto súkromní partnery by mohli alebo by mali byť, mať možnosť zúčastňovať sa manažmentu lesov ako rovnocenní partnery. Ďalšia vec je zaručiť rovnováhu. Ďakujem pekne. Teraz sme ukončili koleteňových spravodajcov a dostanú slovo ďalší rečníci, ako prvá pani Garcia Pérez. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s mnohými z úvah, ktoré tu odznili od ostatných vystupujúcich. Uvedomujem si, že dnes nie je možné vytvoriť spoločnú politiku pre lesy v Európskej únie ale nič nebráni tomu, aby bohaté krajiny na lesy boli solidárne s tými krajinami, ktoré potrebujú európsku pomoc a financie, aby chránili e, lesy, ktoré sú ohrozené klimatickými zmenami, e, dezertifikáciou, požiarmi. A preto vítame túto novú stratégiu a dúfame, že sa pretaví do konkrétnych opatrení na ochranu našich lesov e, v rámci toho, čo nám umožní subsidiarita, o ktorej už hovorili moji kolegovia. Nemôžeme však súhlasiť s tým, aby sa e, odstráňovali plány e, riadenia lesov. Stredomorské lesy majú veľa problémov, e, opúšťanie terénov je jedným z nich. Pozemok, o ktorom sa veľmi dobre nevie, komu patrí a preto je opustený, je e, pozemkom, kde môžu vypuknúť požiare, e, môžu tam vzniknúť e, špekulácie a tak ďalej. A preto je potrebné e, využívať ho, lebo môže rovnako byť, e, poskytovať pracovné miesta a, zam, a drevo. Dúfam, že tieto argumenty presvedčia tak pani Kostinger, ako aj pána Bambusa, ktorý je tu prítomný. A my ďakujeme komisii za citlivosť, s akou sa stavia k tejto problematike lesov. Ďakujem. Thank you. Now... Ďakujem pekne. Pani Evi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, a ďakujem aj spravodajcovi za tento dôležitý dokument, ktorý je veľmi dôležitý pre európskych lesníkov. V našom výbore sa musíme zaoberať osobitne jednotlivými aspektami lesov. Hospodárske využitie týchto látok prináša veľkú, veľké prínosy, ale treba nájsť rozdiel medzi hospodárskym využitím a ochranou životného prostredia. Lesy nie sú len zdrojom surovým, ale je to komplexný systém rôznych eh, vzťahov medzi obyvateľmi. Lesy na seba viažu CO2 z atmosféry, ochraňujú pôdu, hlavne v Taliansku, kde máme problémy s eróziou, chránia aj vodné toky. Poskytujú priestor pre zvieratá, ktoré sú užitočné aj pre ľudí. Využitie lesných surovín, lesníckých surovín. Treba máte aj ako istý rušivý faktor, pretože sa rozšíria škodcovia a poškodí sa pôda. Ochrana európskych lesov je rozhodujúcim opatrením, ktorá v spolupráci s ďalšími programy ako Natura 2000 môže zlepšiť všeobecnú situáciu ale existujú aj politické ciele v Európe, napríklad politika CO2, ktoré viedli k tomu, k tomu, že v iných častiach sveta sa lesy ničili a preto je dôležité chrániť lesy nielen v spoločenstve, ale aj v tretich krajinách. Politika ochrany nemôže byť vnímaná ako prekážka rozvoja využitie prírodných zdrojov prekonáva aj krátkodobé prístupy krátkodobého zisku. Ďakujem pekne, pán Torvalc, Ďakujem pekne, predsednička. Tá diskusia je veľmi zaujímavá. Ja som si istý, že všetci máme rôzne skúsenosti existuje pekný príbeh. Jeden holandský diplomat slovil fínskeho diplomata a ten holandský sa toho fínskeho spýtal, koľko lesov máte vo Fínsku. To je pre Fínov nepochopiteľná otázka, pretože lesy sa nedajú spočítať vo Fínsku. Ak začnem pôjdem z môjho domu tak pravdepodobne 200 km pôjdem cez les. Takže fínsky diplomat nemohol odpovedať. No a potom ten holandský povedal, že my máme 18 lesov v Holandsku. To je síce pekné pre nich, ale vždy, keď počujem tento príbeh, tak vidíme, že okolo tých lesov, okolo tých 18 lesov je natiahnutý ostatný druhod a pravdepodobne z dobrého dôvodu. Takže keď sme eh, ďalej v tejto otázke lesov, lesníckej stratégie, treba pochopiť, že hovoríme o rôznych veciach. E, kolega hovoril, kolegyňa hovorila o ich skúsenostiach s lesmi na východe, tak tie sú rozdielne od tých mojich, aj keď sme z rovnakej krajiny. Takže prosím, nemyslíte si, že každý les, ktorý vo Fínsku, treba dať pod ochranu EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No slovo teraz dostane zástupca komisie. Ďakujem pekne, predsednička. Veľmi stručne by som chcel poďakovať všetkým rečníkom. Lesnícka stratégia, ktorú predložila, predložila komisia, je eh, holistický prístup k manažmentu lesov. Integruje to interné a externé eh, otázky a zaoberá sa to celou celým reťazcom. No a tiež to vytvára rovnováhu medzi pridanou hodnotou niektorých, eh, niektorých opatrení na národnej úrovni a, národ, a európskej úrovni. Stratégia uznáva, že rámec produktívnych funkcií existujú mnohé systémy, eh, teda eh, benefity ekosystémov, ktoré lesy poskytujú, o, ktorom, o ktorých hovorili aj viacerí poslanci, ako habitat, ochrana pôdy, zabraňovanie záplava, filtrácia vody, ako aj rekreačné a turistické účely. A preto je veľmi dôležité v našich aktivitách uvedomiť, že lesy sú obmedzeným zdrojom a že sú biologické limity ich využitia. Ak ich nechceme zničiť, lesov je príležitosť pre hospodárstvo v Európe. Je tiež dôležité venovať pozornosť na jednej strane mierňovanie dopadov na životné prostredie, suchá, požiare budú čoraz častejšie a vážnejšie porušovať lesy ako doteraz a už vidíme tie trendy. A preto potrebujeme e, harmonizovať ochrannú funkciu lesov a spôsobiť na lokálne špecifika lesov. Komisia veľko, veľmi pozorne zváži odporúčanie parlamentu, tak v diskusii, ako aj v záverečnom uznesení na základe odporúčaní výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Na, na záver dostane slovo ešte spravodajca. Nech sa páči. Sí, muchas gracias. Ďakujem, pani predsedajúca. Najskôr myslím si, že eh, chcem, musím poďakovať za priaznivé slova, ktoré ste mi adresovali a chcem zdôrazniť, že vôľa pri vypracúvaní tohto stanoviska bola dosiahnuť rovnováhu, pretože e, sme začínali na bielej strane a uvedomovali sme si, že e, sa dotýkame otázky, ktorá e, odráža veľmi rôznorodú realitu v Európe a vystúpenia, ktoré sme si teraz vypočuli, tak vidíme, že naozaj sa to potvrdzuje. Môžeme hovoriť o koordinácii, ale nemôžeme hovoriť o homogenizácii musíme brať do úvahy e, skutočnosť, že je to veľmi heterogénna realita. E, fínske lesy nie sú e, také isté ako lesy v Stredomorí alebo ako lesy v Holandsku. Vôľa a snaha spravodajcu e, a autora stanoviska je dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou, aby sa E, les stal nástrojom boja proti klimatickým e, zmenám, aby generoval zamestnanosť a aby e, prispieval k ekonomike a zároveň dotknúť sa tejto otázky vzhľadom na heterogénnosť lesov. A takisto som chcel apelovať a použijem slovy pani, vy, vy, chcel som vyzvať na solidaritu sever-juh. A rovnako by som chcel povedať, že nemôžeme hovoriť o homogenizácii bez toho, že nebudeme brať do úvahy heterogénnu realitu, ktorá v žiadnom prípade mm, neznamená, že chceme zrušiť e, plány lesného hospodárstva. Jednoducho plány lesného hospodárstva nám e, nebránia rozvíjať tieto lesy ako živé bytosti, aby boli čisté, aby e, tam neboli požiare, aby boli užitočné, aby sme s nich mali užitok všetci a vďaka týmto plánom e, riadenia lesov, e, ktoré sú však niekedy také administratívne, niekedy dochádza k tomu, že vlastne tieto lesy, e, ich vlastníctvo nie je jasné, dochádza ich k ich opusteniu, zanechaniu a tie už potom vôbec neprispievajú k plneniu tých cieľov, ktoré sme si stanovili. A my sme v našom stanovisku e, sa viac sústreďovali na záverečný cieľ a tým je nie plán riadenia lesov, ale čisté lesy, e, boj proti klimatickým zmenám a požiarom. Som istý, že táto rozpráva a pozmenujúce návrhy, ktoré predložíte, e, budú, odraže, budú sa odrážať vo veľa lepšom dokumente, ako je ten, ktorý mám teraz na stole a som presvedčený, že budeme mať dobrú spoluprácu. Ďakujem. Thank you, Mr. Gambus. Ďakujeme pekne, pán Gambus. No a teraz sa oznámim časový harmonogram. 28. januára je lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, hlasovanie vo výbore 28. februára. Takže teraz ukončíme toto zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 29. januára. Želám vám pekný večer. Ďakujem pekne.